So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur letzten Sitzung unseres Ausschusses in diesem Jahr zweitausendelf Máme tu e, všetci e, svoje napínavé vianočné programy. Viem, že mnohí z vás e, boli pozvaní ešte okrem tohto stretnutia aj na vianočnú oslavu o 7. večer v miestnosti Jehudy Mehundin a sekretariat organizoval naozaj veľmi dobré bafé, veľmi dobrý bufet pre všetkých a zároveň vám to dá aj príležitosť, aby ste mohli navzájom jeden s druhým komunikovať. Haben die Tagesordnung vorgestellt. Da gibt es eine Änderung. Der Punkt 14 F-Gas Regulation wird morgen behandelt und nicht heute. Dann äh,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 Ich würde Ihnen dann direkt das Wort geben für eine Präsentation und dann haben wir noch Zeit für Fragen und Antworten. Bitte schön. Thank you, President. Takže idem? No. Dámy a páni, pán predseda spomenul rokovania, ktoré sme mali na rade minulý týždeň, ktoré sa týkali eh, výlovných kvót pre budúci rok. Na tomto stretnutí sa nám podarilo dosiahnuť kompromis. Po dvoch dňoch a dvoch nociach rokovania a aby som bola úprimná, jediný dôvod, prečo som spokojná s takýmto kompromisom, je nádej, ktorú neustále mám, že aj po tomto kompromise budú členské štáty ochotnejšie akceptovať náš návrh pre radikálnu reformu rybného hospodárstva. Aby som bola úplne otvorená a úprimná, myslím si, že nepotrebujeme opierať sa o nejaké veľké množstva čísel, aby som vás presvedčila o tom, že naše e, stavy rýb sú choré. Ako sme už počuli, bolo to tu v dokumente a preto by som len rada počiarkla a opätovne zopakovala, že skutočne potrebujeme radikálnu zmenu. A to len z toho dôvodu, že si už ďalej nemôžeme dovoliť pokračovanie súčasnej situácie. Ak by sme pokračovali týmto tempom, do 10 rokov by len 8 z našich 136 rybných druhov by bolo zdravých a naše deti by nemohli jesť ryby. Musíme pochopiť túto základnú pravdu. Máme jednoducho príliš vyčerpané, prečerpané niektoré druhy, niektoré rybné stavy a vlastne nad, nad, e, nadmiera odlovu je tak veľká, že musíme naozaj začať konať, aby sme vrátili veci späť do održateľného stavu. Ale čo je nové, a to by som naozaj rada podčiarkla, keďže sa nám podarilo minulý rok stretnúť a od posledného stretnutia došlo k čomusi novému, tá nová téma, tá skutočne novinka je ekonomická kríza. A teda nie je to už len more, ktoré je choré, ale aj naše hospodárstvo je chore. A to práve spôsobuje, že táto radikálna zmena bude oveľa zložitejšia. Veci sa jednoducho stali oveľa komplikovanejšími. To, na čo by som sa rada sústredila v rámci mojej dnešnej prezentácie, je, sú tie práve tie komplikované body, ktoré nás budú čakať a rada by som sa sústredila najmä na to, akým spôsobom by kríza mohla ovplyvniť náš návrh, náš návrh pre reformu rybného hospodárstva a zároveň budeme hovoriť o tom, akým rizikám môžeme čeliť, najmä keď sa pozeráme na túto novú situáciu a nové dáta. Dovolte mi teda vrátiť sa naspäť k svojmu návrhu Rada by som povedala toľko, že aj napriek komplikáciám, napriek, ťaž, napriek ťažkostiam je náš návrh radikálny. Radi by sme zachovali jeho radikálnu povahu, pretože reformu skutočne potrebujeme. A rada by som to podoprala dvoma dôležitými argumentami, tak aby som vás presvedčila o tom, že náš návrh je skutočne čosi, čo si zaslúži úsilie, že to je zmysluplný návrh. V prvom rade, ak tento návrh bude samozrejme schválený, tak radi by sme zaviedli ekosystémový prístup k rybám. Po druhé, budeme sa snažiť pomôcť nášmu rybnému sektoru, aby ozelenil spôsob, akým dochádza k rybnému hospodárstvu. Dovolte mi vysvetliť práve túto myšlienku ekosystémového prístupu. To sa opiera o tri základné typy aktivít. V prvom rade je to dosiahnutie maximálnej e, možnej e, miery výlovu pre všetky rybné druhy do roku 2015 čiže dosiahnuť udržateľné čísla do roku 2015. Je to veľmi ambiciózny cieľ. Rada by som vám pripomenula, že po Nagoji cieľ pre biodiverzitu je dosiahnuť maximálnu udržateľnú mieru výlovu do roku 2015 všade tam, kde to bude možné. A teda pre nás máme samozrejme oveľa ambicioznejšie cieľ, aby sme dosiahli maximálne udržateľné miery výlovy až do roku 2015 Bodka. Po druhé, budeme sa snažiť eh, eliminovať a niektoré typy lovu a po tretie máme niektoré ustanovenia v našom návrhu pre nové ustanovenie, ktoré budú hovoriť o uzatvorených oblastiach, o chránených oblastiach pre ryby a zároveň budeme hovoriť aj o e, novej legislatíve, ktorá bude pripravená, pretože to, čo budeme robiť, bude zároveň to, že zahrnieme environmentálnu legislatívu komisie do tohoto nového nariadenia. A teda pre členské štáty to už nebude e, oveľa viac o nejakej potrebe, aby museli zachádzať, aby, respektíve aby museli skúmať nejakú obsiahlu legislatívu pri svojej bežnej práci. A práve preto sa snažíme e, prísť k plnému systému ekosystému. Nie je to úplne ešte 100% systém, ale e, nachádzame novú, novú, novú argumentáciu. Dôležitá vec, druhý argument, ktorý by som rada počiarkla, a to je čo si čo použijeme preto, aby sme presvedčili naše rybné hospodárstvo aj podporilo takúto zelenejšiu politiku. Akým spôsobom? To vyplýva z návrhu financovania. Minulý mesiac sme schválili nový návrh pre novú formu financovania. Budeme tu mať nový fond, Fisheries and Maritime Fund, ako to nazývame teraz, čiže fond pre e, námorné hospodárstvo a rybolov. Tam bude pomerne veľký objem prostriedkov. Vynaložíme takmer 6,5 miliardy počas ďalšieho E, finančného obdobia a tieto prostriedky použijeme lepším spôsobom a to najmä, keď budeme hovoriť o potrebe ozelenenia našich politik. Aké sú teda naše základné kroky v tomto smere? V prvom rade chceme um, zastaviť e, výmety, chceme ďalej uh, prestať podporu stále väčších a väčších lodí. Radi by sme podporovali uh, stimulmi zelenejšiu politiku, ktorá bude mať výraznejší dopad na, na náš sektor. Čiže čo to znamená menší dopad na životné prostredie? Znamená to lepšie vybavenie, lepšiu technológiu, znamená to podporenie nových politík, ktoré budú podporovať malý rybolov, rybolov v malej miere, nebudeme mať vlečné člny, nebudeme používať vlečné siete a zároveň to znamená hľadanie ďalších efektívnych spôsobov. Rovnako sa budeme snažiť diverzifikovať zdroje príjmov v rámci celého rybolovného odvetvia. A preto budeme naši našim e, rybárom dávať tzv. druhú nohu, na ktoré budú môcť stáť. A to znamená, že keď budeme e, zatvárať oblasti, keď budeme uzatvárať vlastne rôzne rybolovné oblasti, tak budeme im poskytovať e, fiskálne stimuly, tak aby mohli robiť čosi iné. Bude to napríklad súvisieť samozrejme s morom, s námorným hospodárstvom, bude to napríklad úprava, e, skladovacie mechanizmy, programy v oblasti rybárskej turistiky, e, bude to napríklad možnosť e, čerpať z mora v obmedzenej miere a, a podporovať recykláciu. Čiže budeme diverzifikovať príjmy rybárov, tak aby sme ich presvedčili, že môžu prežiť toto prechodné obdobie a to tak, aby sa im podarilo dosiahnuť maximálny udržateľný výlov pre naše stavy. Toto je teda tá základná myšlienka, ktorú máme a budeme to financovať, toto prechodné obdobie, tým, že budeme presvedčiť rybárov o tom, že ak dosiahneme maximálnu mieru výlovu, tak v takom prípade budú mať aj väčší príjem to platí ale už aj pre tento rok, tak tomu už je teraz. To, čo spomenul pán predseda ohľadom toho, že musíme čosi poskytnúť rybárom, že musíme im dať väčšie kvóty v niektorých oblastiach, je práve toto. Je to práve tá základná pozitívna myšlienka. V niektorých prípadoch, v niektorých veľmi dôležitých druhoch, myslím tým veľmi cenných druhoch rýb, tam sme už dosiahli maximálnu udržateľnú mieru výlovu a práve preto máme teraz možnosť zabezpečiť väčší časť príjmu pre našich rybárov. Napríklad je tak tomu v prípade e, Severného Škótska, kde sme už zvýšili naše kvóty o 200%, ale za výmenu, že sa zaviažu, že budú používať oveľa selektívnejšiu formu e, výlovu. Tak tomu napríklad práti aj pri morskej treske v Baltickom mori. Tam sme mali tiež niektoré veľmi pozitívne príklady, ktoré sme mohli odkomunikovať. Takže to je ten základný, základné posolstvo. Musíme každého presvedčiť, že ak máme ísť smerom k reforme, tak po dvoch, troch rokoch budeme mať viac príjmu pre našich rybárov v rámci strednodobého hodnotenia, strednodobého obdobia, čiže prechodného obdobia medzi jedným a druhým, budeme poskytovať finančnú podporu, tak aby sme im umožnili preklenúť toto obdobie aby dokázali prežiť. Takýto teda je náš prístup. Dovolte mi uzatvoriť svoje vystúpenie tým, že počerknem základné témy, eh, v rámci ktorých sa uchádzame o vašu podporu. A skutočne tak myslím, pretože ako som už hovorila, myslím si, že teraz kríza môže byť eh, možným rizikom pre celú našu reformu. Sú tu niektoré témy, v rámci ktorých budeme potrebovať vašu podporu, pretože už teraz vidíme, už vidíme že zo strany členských štátov a zo strany mnohých poslancov v parlamente že keď dôjde na diskusiu v pléne a hlasovanie, tak to nedopadne tak dobre, ako by sme si želali. A teda tie zraniteľné ciele, dovolte mi povedať to takto. Maximálna udržateľná miera výlovu do roku 15, to je naozaj niečo veľmi dôležité. Členské štáty už teraz, veľmi veľa členských štátov by malo rado udržateľnú mieru výlovu až eh, bohvie dokedy a možno by radi mali čosi, čo by im umožnilo zaviesť túto základnú myšlienku, ktorá je oveľa horšia, a síce dosiahnuť maximálnu možnú mieru výlovu, ale všade tam, kde to je len možné. Čiže v podstate by sa neudialo nič aspoň budem úprimná k vám. Pretože členské štáty by hovorili, že jednoducho nie je možné to meniť, či už pri jednom alebo druhom type e, rýb. A práve preto potrebujeme časový harmonogram, aby sme dosiahli maximálnu možnú mieru výlovu. To je tá základná pozícia, ktorú máme. Po druhé, Potrebujeme akýsi koniec, základný, základný cieľ pre koniec výmetov. Prečo to tak má byť? Pretože kríza nám musí umožniť e, zaviesť akýsi dobrovoľný systém. V prípade, že by rybár rád spolupracoval, tak samozrejme to vítame, ale my sme to skúšali už mnoho rokov a nefungovalo to. A teda to, čo skutočne potrebujeme, je postupný prístup. Ale zároveň s akýmsi časovým horizontom a na konci tohoto časového horizontu potrebujeme zákaz výmetu. To je naozaj veľmi dôležitá pozícia pre nás a veľmi v tomto smere vítam vašu podporu. Okrem toho, potrebujeme veľmi dobrú podporu z vašej strany veľmi výraznú podporu z vašej strany, tak aby sme dokázali zmeniť čo si podstatné, lebo v tomto smere to bude obrad o 180 stupňov a to musí byť koncept našich financovacích nástrojov. Takže musíme prestať s touto základnou myšlienkou toho, že daňovým poplatníkom že berieme daňové peniaze daňových poplatníkov za to, že stavíme stále väčšie lode, máme stále väčšie e, mechanické zariadenia, stále väčšie stroje, máme stále agresívnejšie spôsoby rybolovu, ako napríklad vlčné siete a tak ďalej. Musíme obmedziť naše financovanie na malé lode, na zariadenia, ktoré majú obmedzený dopad na životné prostredie, musíme mať selektívny prístup pri rybolove a práve v tomto smere potrebujeme vašu podporu. A ešte jedna posledná téma. Rada by som počiarkla, že to, čo potrebujeme, je mať túto základnú myšlienku podpory e, pobrežných komunít tak aby sme podporovali pobrežné komunity, aby sme podporovali ich prežitie, aby sme podporovali lokálne hospodárstvo a zároveň, aby sme podporovali e, životné prostredie ako celok. Možno dostaneme istú mieru kritiky za tieto naše aktivity, pretože napríklad radi by sme zlepšovali a posilňovali environmentálne nástroje, ktoré sa týkajú oblasti Natura 2000, ktoré sa napríklad týkajú uzatvorených oblastí pre rybolov. Členské štáty si myslia, že toto sú environmentálne nástroje. Oni hovoria členské štáty, že rybolovná politika s tým nejako nesúvisí, ale my tvrdíme presný opak, že ak chceme dosiahnuť udržateľné stavy rýb, tak musíme využívať aj tieto nástroje a musíme financovať aj takéto aktivity. Napríklad budeme podporovať akvakultúru, čiže udržateľnú akvakultúru, ktorá zároveň bude zahŕňať aj environmentálne pravidlá. Napríklad v prípade e, vnútrozemských krajín bez mora e, budeme e, poskytovať pomerne štedré objemy prostriedkov tak, aby mohli dosiahnuť ciele, ktoré boli zavedené v rámci programu Natura 2000 a týkajú sa všetkých európskych rybníkov. To je naozaj niečo veľmi dôležité musí to byť zabezpečené tak, aby sme dosiahli udržateľnú mieru akvakultúry v celej Európe. Pán predseda, toľko k tým našim základným predstavám. Pevne verím, že si uvedomujete, že potrebujeme naozaj vašu podporu v tomto smere. Ja, Dank, Veľmi pekne ďakujem pani komisárke Damanáky za túto prezentáciu, pokiaľ ide o túto veľmi dôležitú reformu. Európska únia a všetky členské štáty boli zastúpené v Nagoji tam prišlo naozaj k veľmi úspešným záverom um, konferencie OSN a Európa sa zariazala, že biodiverzitu bude skutočne presadzovať a hlavne v podstate, pokiaľ ide o biodiverzitu mora, že skutočne toto bude ochraňovať a, a samozrejme rôznymi eh, <clears throat> ochrannými pásmami a tak ďalej. Takže naozaj máte do, v rukách dobré argumenty, pretože naozaj si myslíme, že každá krajina EÚ vlastne s tým súhlasila, ktorá sa zúčastnila eh, tohto zasadnutia. Vy ste naozaj eh, počiarkli tie najdôležitejšie veci, pokiaľ ide o túto reformu, a takže týmto by sa dostávame k rečníkom, ktorí sa prihlásili. v prvom rade tu máme pani François Kostet, ktorá by chcela prehovoriť. Každý z vás má, prosím, len dve minúty, pretože inak proste nebudeme môcť dať slovo všetkým. A no, pretože všetci sa k tomu chcú vyjadriť. A ďakujem. Ďakujem, pani komisárka, za to, že ste medzi nás prišli. Som veľmi rada, že si môžeme vy, vymeniť názory o tejto veľmi citlivej otázke, najmä pre tie krajiny, ktoré majú námorné pobrežie. Úplne súhlasíme s tými hlavnými princípami, ktoré ste teraz vymenovali. E, ten ekologický prístup, orientácia k ekologickej politike, ale predsa len mám isté obavy, čo sa týka koncesí prenositeľného rybolovu trans, alebo transferovateľného rybolovu, pretože kladiem si otázku, či to naozaj bude mať dopad na vylovené objemy rýb. Bojím sa, že tie kvóty, pretože budeme mať nejaký kvótový systém, ak som to dobre pochopila, tie kvóty sa budú e, sústrediť e, v rukách tých najväčších podnikov a budú ohrozovať tie malé podniky. A vy ste vo vašom vystúpení povedali, že si želáte, aby sa posilnil rybolov malých podnikov. Ja súhlasím, pretože tie malé rybarské lode zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v našich prístavoch a musíme to udržať potom ohľadom toho e, maximálneho trvalo užať, udržateľného výlovu. Toto sú realistické ciele, ale myslím si, že mali by sme mať e, individuálny prístup, e, pretože musíme zohľadniť odporúčania konferencií z Nagoje a z Johannesburgu. Čo sa týka e, toho výmetu, toto je veľmi dobrý cieľ. Musíme zredukovať výmety, ale kladiem si otázku, či veľké lode majú také zariadenie a také nástroje, aby ten výmet nemuseli robiť. Čiže e, bojím sa, že sa tu vytvoria isté problémy a chcela som vás na to upozorniť. Ďakujem, to je dobrá otázka. Kryton? Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. A vítajte, pani komisárka, medzi nami. Je to úplne bez pochybnosti, že to, čo hovoríte, je pravda, že bez radikálnej reformy jednoducho zostaneme bez rybných zásob, čo bude naozaj veľmi zlé pre celé životné prostredie, ale aj pre pobrežné komunity a pre nás všetkých. Ako si viacerí pamätáte, alebo tí, ktorí ste aj vo výbore pre rybolov, jedna z tých základných myšlienok, ktorú by sme radi pridali, je celková myšlienka rybných rezerv a síce uzatvorili by sme niektoré oblasti, v rámci ktorých by nemohlo dochádzať k rybolovu, kde by bol zakazný rybolov, kde by sa ryby mohli regenerovať. Dochádzalo by k obnove rybných stavov. E, ryb, rybári by mohli e, loviť vlastne na okrajoch týchto území, týchto oblastí a tam by vlastne dochádzalo aj k rýchlejšiemu obnovovaniu stavov. Je to myšlienka, ktorá môže byť zaujímavá preto aby sme ju možno aplikovali, mala by byť istým záväzkom, nemala by byť len dobrovoľná, lebo je obsiahnutá táto myšlienka v návrhu ako akýsi dobrovoľný nástroj, ktorý sa môže používať. Ale my by sme chceli, aby to bolo povinné, aby tu boli vlastne povinné oblasti pre obnovu stavov. Radi by sme tiež získali istú spätnú väzbu z vašej strany, akým spôsobom to vníma komisia, akú má pozíciu komisia v prípade takéhoto návrhu, ak príde od parlamentu aj takáto návrh, takýto návrh úpravy možno niekto, kto má naozaj rád fish and chips, Chris Davis z Británie, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa snažím obmedziť hlavne tie hranolky z toho fish and chips, ale naďalej by som rád jedol rybu. Pani komisárka, sa vrátila z veľmi tvrdých rokovaní na pôde rady a predpokladám, že má opätovne obnovený e, cynizmus voči postave, postaveniu členských štátov voči tejto reforme bude to naozaj veľmi ťažké eh, prekonať takéto krátkodobé zmýšľanie v niektorých členských štátoch. Pevne verím, že sa môžete oprieť o podporu veľmi silného stanoviska tohoto výboru. Som veľmi rád, čo hovorila eh, kolegyňa z Francúzska, akú silnú podporu dáva tomuto návrhu. Dve témy by som rád počiarkol konkrétne. MSV do roku 2015, veľmi dobré, ale ja by som zašiel ešte nad rámec Nerad by som len to obmedzil len na úroveň udržateľných stavov, ale rád by som opätovne obnovil život v moriach, tak aby ryby vyskakovali z morí, aby bolo viac práce pre rybárov a menej dovozu rýb. A preto musíme sa postaviť nielen na udržateľnú mieru výlovu, ale na ekonomickú mieru výlovu. Prečo ste nezaviezli aj práve tento pojem, aby sme sa opírali aj o dlhodobejšiu, ambicioznejšiu víziu? Problém pre prekonanie týchto e, udržateľných stavov výlovu je, že musíte sa pozerať nielen na strednodobé e, hodnoty, ale na dlhodobé hodnoty. Kozícia musí mať dlhodobé plány spravovania všetkých rybných stavov cez roky 2017 až do roku 2018. Komisia veľmi neradá uplatňuje tento predbežný princíp alebo takýto opatrný princíp. Takže čo spravíme? Akým spôsobom budeme konať? Ako dosiahneme tieto stavy do roku 2015, ak nemáme dlhodobé plány spravovania rybných, rybných stavov? A ďalej, čo sa týka TFC, kedykoľvek sa tohoto bude týkať nejaký argument, váš dokument hovorí, že keď, sa vy, keď vyprší tento čas, tak TFC sa vráti naspäť členským štátom. Ale ja som o tom komunikoval s Normi, s Danmi, s Britmi, aj so Švédmi. Všetci majú tieto TFC v jednej alebo druhej podobe. A žiaden z tých členských štátov neprišiel na to, ako sa to naspäť vráti na úroveň členských štátov. Ako to chcete spraviť? Ako sa to má vrátiť naspäť na úroveň členských štátov? Ako napríklad firma, ktorá vlastní a povolenku na výlov rýb, má vlastnú kvotu chce, aby došlo k maximálnemu množstvu vlastne stavov rýb v danom území, ako im to členský štát zoberie po 15 rokoch, povedzme, ako sa to naspäť vráti na úroveň členského štátu. Jose Manuel Fernández, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja chcem poďakovať pani komisárke za to, že eh, prišla sem medzi nás. Čo sa týka um, rybolovu v malých podnikoch, chcel by som vedieť, či v budúcich finančných výhľadoch uh, sa naplánovalo isté prepojenie uh, tejto témy s koheznou politikou, pretože um, dochádza k malým investíciám, ktoré sú veľmi dôležité. Treba zistiť, či je možné prepojiť uh, tieto dve témy, čiže rybolovnú politiku a Európsky fond pre rybolov a takisto aj e, fond pre koheziu. Možno, keď teda tieto investície na pobrežiach sú veľmi dôležité, dôležité pretože bude to isté útočisko preto, aby sme mohli dosiahnuť ciele stratégie Európy 2020. Je to veľmi dôležité aj kvôli zamestnanosti, pre sociálnu súdržnosť, aj pre cestovný ruch. A chcel som ešte položiť otázku, čo sa týka tých eh, malých rybárskych eh, lodí Aké stratégie by sme mohli mať v budúcich finančných výhľadoch? Chcel by som vedieť eh, aj, hm, ako vyzerajú kvantitatívne tieto podpory, tieto stimuly. Eh, to predlženie, ktoré, o ktoré požiadal Európsky parlament, bolo eh, odmietnuté, čo predlženie dohody medzi Marokom a EÚ o rybolove. Chcem sa spýtať, čo chce robiť pani komisárka. Či uh, sa majú e, zmraziť nejak tie aktivity, ktoré boli poškodené, ale pretože došlo k škodám a k poškodeniu, k stratám tých podnikov, ktorý, lo, ktoré lovili v týchto e, vodách. Čiže aké riešenie navrhujete pre tieto lode? Ďakujem. Bilo, nech sa páči. Vážená pani komisárka, pred niekoľkými rokmi som strávil týždeň na Traveleri v Severnom mori. Je to možno hlúpa otázka, ale niektoré z tých vecí, ktoré oni vylovia, oni ich musia vrátiť naspäť, ako napríklad hviezdice. Takže to sa týka toho výmetu, samozrejme nemôžeme e, nosiť z mora veci, ktoré nikto nedokáže zjesť, ale oveľa väčšia otázka je, čo navrhujete v oblasti vynúcovania práva, presadzovania práva? Ponecháme to len na úroveň členských štátov a budú robiť, čo chcú, a potom v prípade, že dosiahneme, teda dúfame, že dosiahneme vaše plány a podporí to parlament, ale akú môže mať dôveru, ako bude mať istotu, že členské štáty budú skutočne robiť to, k čomu sa zaviazali a čo im legislatíva prikazuje. Máme, má to nejaké zuby, máme nejakú možnosť um, ich potrestať, aby napríklad nedokázalo, nedokázalo k prečerpávaniu kvót, máme nejaký federálny inšpektorát, niečo, čo im dá po prstoch, keď budú proste robiť eh, preče, pre, pre, pre, výlo, pre, nadmerný výlov rýb. Edede strela, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A ja by som chcela poďakovať pani komisárke, pretože chce zosúľadiť ekologické ciele s legitímnymi záujmami um, rybolovných podnikov, rybarských podnikov a z tohto hľadiska by som ju chcela poprosiť, aby troška jasnejšie vysvetlila, keď hovorí o trvalo udržateľnej akvakultúre. Všetci vieme, že napríklad ak máme nejakú rybu, ktorú, ktorá e, sa e, Mm, dochováva v akvakultúre, tak vlastne potrebujete tri ryby, aby ste nasytili túto jednu rybu v akvakultúre. Takže musíme pochopiť, alebo musíme pochopiť to, ako by sme riešili trvalo udrž- trvalú udržateľnosť akvakultúry z hľadiska životného prostredia. Potom sa týkajú moje obavy malých rybolovných rybarských e, lodí. Pani komisárka povedala, že e, dostanú isté stimuly, isté podpory a chcem sa spýtať, či naozaj dostanú tieto podpory, napríklad e, podporu pre modernizáciu týchto malých rybárskych lodí, pretože títo rybári majú málo možností, ak nemajú komunitárnu podporu, tak budú poškodení, e, najmä z hľadiska alebo zo strany veľkých lodiarských spoločností. Um, Ďakujem pekne, pani komisárka, za to, že ste prišli. Myslím si, že to, čo bude naozaj náročné, je to, že každý bude hovoriť, že chcú reformovať spoločnú rybnú politiku. Každý bude chcieť hovoriť, že chce udržateľnosť. Ale keď príde na konkrétne detaily, tak ľudia nebudú hlasovať tak, ako chceme. Ja sa chcem spýtať, ako udržateľná bola Rada pre rybolov minulý týždeň. Veľa ministrov hovorilo, že my nechceme udržateľné plány, ale čo sa to myslíte vy? Čo si myslíte vy o udržateľnosti e, rybolovných kvót, ako boli dohodnuté minulý týždeň v Bruseli? E, je tu celý rad dobrých plánov, podľa môjho názoru, tak aby sme naozaj urobil radikálnu zmenu v tomto smere. Je tu samozrejme veľmi veľa rôzneho lobbingu, že by sme možno veci mohli robiť trochu inak a ešte stále by to bolo udržateľné. Je komisia otvorená voči alternatívnym návrhom, ktoré môžu dosiahnuť tie isté ciele v konečnom dôsledku v oblasti udržateľnosti, ako napríklad prenos správ na výlov alebo celý rad iných rôznych tém. Ak niekto povie, že máme alternatívny plán, ktorý je rovnako udržateľný, budete skúmať aj takéto plány? Thank you. Somebody... Mhm, ďakujem. A teraz niekto z veľkej eh, rybolovnej krajiny, Richard Zeber z Rakúska. Ďakujem veľmi pekne za eh, túto vtipnú poznámku. Samozrejme, že eh, sú tie krajiny, ktoré majú vlastne more a ryby a tým pádom samozrejme im záleží na tom, aby zachovali ryby na našom tanieri. Ale pokiaľ ide vlastne o údajovú bázu, Skutočne proste pokiaľ ide o, tom roku, o ten rok 2015, skutočne si myslíte, že to bude najväčší e, vlastne výlov, alebo nemali by sme tam diferencovať a potom pokiaľ ide o presadzovanie, pretože napríklad Island v podstate veľmi tvrdým spôsobom presadzuje istý, e, isté veci, pokiaľ ide o zákon. A bolo by asi dobre aj v Európskej únii, aby sme v podstate veľmi radikálne sa snažili o to, aby sa presadzovalo právo. A pokiaľ ide o skutočne týchto malých rybárov, že či to naozaj je riešenie, to je eh, podľa mňa veľmi otázne, pretože to sú ľudia, ktorí vlastne e, dlhodobo e, nemajú zabezpečené živobytie. A samozrejme, že tá situácia sa odlišuje od jednej krajiny k druhej krajine. A samozrejme, že tá hospodárska e, udržateľnosť, tie malé rybárske body a ta, člny a tak ďalej. Ja si naozaj myslím, že to sú tí, ktorí majú veľmi malú šancu prežiť. Ďakujem. Pán Westland? Ďakujem veľmi pekne za slovo. Najprv, pokiaľ ide o tú dohodu o rybnom hospodárstve s Marokom. Zriedka, kedy som sa tak tešila ako minulý týždeň, pretože ako e- Európska organizácia a Európska únia ako organizácia niečo dosiahla a síce predĺženie tejto dohody. Ja si naozaj myslím, že je to veľmi dôležité pre budúcnosť EÚ a vychádzam z toho, že komisia vlastne rešpektovala rozhodnutie parlamentu a nepredložila nejaký nový návrh. Komisia sa musí postarať o to, aby sa dodržiavali medzinárodné dohody a samozrejme, že je to predovšetkým v našom záujme. A pokiaľ ide o túto reformu rýbneho hospodárstva, mnohí kolegovia hovorili už o mnohých veľmi dôležitých e, veciach. Jednu vec musím počiarknúť, kontrolovateľnosť, pretože samozrejme, že o tom by sa dalo hovoriť celé hodiny, a isté ciele stanoviť, pokiaľ ide o rybné hospodárstvo, ale ide tu skutočne o to, aby sme zaviedli patričnú štruktúru. Štruktúru, ktorá nám naozaj umožní lepšie tieto veci kontrolovať, pokiaľ ide o eh, vody. A tým pádom vlastne by sa tá naša eh, úloha istým spôsobom zjednodušila, uľahčilo by sa nám e, mnohé veci, ktoré potrebujeme robiť. A pokiaľ ide o tieto kvóty v nadväznosti na rybné hospodárstvo, môžem sa len pridať k tomu, čo tuto, tu už odznelo. Neexistujú nejaké paušálne riešenia, pretože sú veľké rizika, sú to veľké koncerny, ktoré potom e, jednoducho odkúpia kvótu a, a e, takým spôsobom istý, tým, istým spôsobom vlastne uh, podporujú tých malých e, rybárov a vlastne je otázne, že či sa takéto práva vôbec dajú kúpiť, pretože to sú vlastne kolektívne záležitosti. Carl Schitter. Ja som sa práve vrátil z západnej Sahary. Vy ste hovorili o systéme, v ide o ekosystém. To je, myslím si, veľmi zaujímavé. Ale to znamená práve tak, že by ste mali ďaleko viac zdôrazňovať také veci, ako je chemická, aké znečisťovanie, biocídy, ktoré sa dostávajú do spláškovej vody a veci, ktoré vlastne e, narušujú e, mm, ekosystém morských vôd. Ja si myslím, že by s vašou pomocou by sme mohli ochraňovať tak povediať, z moria a bolo by to isté environmentálne prepojenie, pokiaľ ide o rybné hospodárstvo. A samozrejme, že pokiaľ ide o kritiku v nadväznosti na zdaňovanie, a zvýšila sa dáň na 17 Veľmi dobre vieme, že vlastne pr- tie vody sú už e, v podstate príliš e, vylovené nechápem, prečo by sa toto musel robiť ustavične takýmto spôsobom. Ja si naozaj myslím, že by bolo ďaleko logickejšie, a že by, e, povedzme, každý z nás mal takéto právo a potom, ak obyčajný rybár chce v podstate e, takéto zdroje využívať, mal by každému vlastne e, zaplatiť pretože dá sa povedať, že vlastne e, to patrí nám všetkým. To by bol logickejší prístup. A pokiaľ ide o akvakultúru, áno, mňa veľmi tešia tie veci, ktoré tu odneli v nadväznosti na výmety. Ak sa to bude dobre um, robiť, manažovať, tak potom to bude rozumné. Ale samozrejme, že ja by som nechcel v podstate, aby uh, to uh, boli proste ryby, uh, E, ktoré požierajú iné ryby, ale aby to boli povedzme také druhy rýb, ako sú kapry a tak ďalej. A bol by som veľmi rád, keby ste mi mohli e, nejakým spôsobom na toto odpovedať. A poslední dvaja rečníci, Anna Rozbach. Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Ja by som chcela len veľmi stručne sa dozvedieť, že či máte nejaké vedomosti, respektíve štatistiky, alebo akékoľvek údaje v nadväznosti na to, že tieto kvety, kvóty sa rovnakým spôsobom e, aplikujú v južnej časti Európy, ako sa aplikujú e, v severnej časti Európy. Jim Nicholson zo Severného Írska, ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán predseda, môžem povedať, že pani komisárka má pravdu. Hovorí o tom, že teraz je veľmi ťažká doba na to, aby sme znižovali kvóty, pokiaľ ide o hospodárskú krízu. Každý samozrejme súhlasí s tým, čo tu odnelo v nadväznosti na výmety, ale musí sa to lepšie monitorovať a myslím si, že sme isté veci neurobili v minulosti. Vždy je veľmi veľký nesúhlas medzi rybármi a vedcami. To je, sú hádky a argumenty, ktoré tu existujú už veľmi dlho, dávno predtým tu boli, ako ste vy nastúpili do vašej funkcie ako komisárka. Chcel by som sa vás opýtať, pretože pokiaľ ide o túto reformu, naozaj potrebujeme samozrejme aj vedecké poznatky a dôkazy. Samozrejme, že u nás v Severnom Írsku sa takéto veci sledujú. A vedci nám hovoria, že skutočne v podstate škrupulózne sa, sa snažia tie dôkazy predkladať a keď tie dôkazy predložia, tak v podstate nikto si tie dôkazy nevšíma. Pretože u nás bol zákaz e, lovu istých rýb e, posled, po, po, počas posledných 7 alebo 8 rokov. Takže naozaj je potrebné v podstate sa nad tým zamyslieť, pretože toto sme neboli schopní vlastne nejakým spôsobom presadiť ak spravíte patričnú prácu, tak naozaj by potom niekto z tej práce mal mať nejaký prospech. A ak poukazujete na to, musíte využívať aj takéto dôkazy. <clears throat> Ja samozrejme Pani komisárka, som tu už veľmi dlho, ale prečo v podstate musia rybári 1. decembra, respektíve 2. týždeň decembra, 1. týždeň decembra rozhod ísť do Bruselu a potom sa tu rozhoduje o istých veciach. Hadam by sa samozrejme dal nájsť aj iný čas, pretože malé komunity veľmi, veľmi e, závisia práve od rybolovu a bohužiaľ máme u nás napríklad také komunity, ktoré nemajú žiadnu inú alternatívu. Takže, pani komisárka, vidíte, že tých otázok je veľmi veľa. Pôjdeme, prejdeme na odpovede. Tých otázok bolo naozaj veľa, nebudeme strácať čas. E, prvá otázka, prenositeľné povolenky. E, rada by som poskytla nejaké vysvetlenia. Chcela by som navrhnúť členským štátom, aby, sme, aby mohli zaviesť e, tieto prenosné povolenia, a to na základe istých princípov, ktoré budeme mať v rámci všetkých členských štátov Takže členské štáty budú zavádzať tento systém, majú tú istú mieru flexibilitu, môžu to robiť svojim vlastným spôsobom, ale sú tu niektoré základné princípy, ktoré jedným alebo druhým spôsobom musia dodržiavať. Naša prvá základná myšlienka bola presne taká, ako ste práve spomínali. Takže e, my máme taký takú predstavu, že e, stavy rýb sú verejným zdrojom. A toto znamená, že štát má možnosť dať majiteľom lodí tieto koncesie na nejaké časové obdobie. Oni sa rozhodnú a potom e, si tie koncesie môže vzať, vziať späť, ak e, využívateľ tento, tejto koncesie neplatí. Takže toto je e, tá všeobecná myšlienka. Um, nie je to o tom, že dávame um, majiteľom lodi právo na vlastnenie, ale dávame im právo na to, aby využívali verejný zdroj, pretože ryby sú verejným zdrojom tu nie je nejaká podobnosť s polnohospodárstvom alebo s inými oblastiami, pretože v, oblast, v, e- v polnohospodárstve e, pestujeme zeleninu, ovoci a tak ďalej, ale toto je iné, je to verejný zdroj Takže my im dáme právo na to, aby ich mohli využívať na nejaký čas a ak sa budú um, správať um, podľa pravidiel, tak potom to môžu využiť aj ďalej, ale ak nie, tak im oddajme od, zoberieme túto koncesiu. A potom ďalšia myšlienka nie je tá, že zoberieme si späť všetko, ale zoberieme im práva, ak e, majiteľ lode alebo rybár sa nesprával podľa pravidel. Čiže toto je vlastne miera plnenia. A Eh, podľa našich princípov tam bude kontrola, aby sme eh, sa vyhli tomu, aby sa tie výlovné práva alebo povolenky koncentrovali. To bola otázka pani Grostetovej. My im dáme eh, právo na výlov, ale zároveň bude mať isté kontrolné opatrenia, aby malé podniky boli vyňaté z tohto systému z týchto systémov povoleniek na výlov a potom e, e, tieto povolenky na výlov si môžu malé rybárske podniky vymeniať medzi sebou. Môžu ich mať dve alebo tri. Čiže sú tam e, isté kontrolné opatrenia proti koncentrácii a chceme ochraňovať malé podniky. Máme tu kontrolné opatrenia, aby e, tieto e, stavy rýb zostali v oblasti verejného vlastníctva. E, tu došlo k nedorozumeniu. Musíme spolupracovať, aby sme našli to najlepšie riešenie. Úprimne vám poviem, toto je kontroverzná téma a uh, som tu na to, aby som príjmal vaše pozitívne návrhy a aby sme vyriešili tieto problémy. Čo sa týka výmetu, potrebujeme e, riešenie v časovom horizonte. Čiže po ukončení výmetu naši majiteľia lodí musia všetko dopraviť na pobrežie. Čo sa potom stane? Dáme im, poskytneme im veľkorysú pomoc, aby si mohli vybudovať uskladňovacie kapacity a mechanizmy Takže čo môžeme vyriešiť, to vyriešime. Ale samozrejme, môžu napríklad eh, dopraviť na pobrež nejaké mladé jedince. A eh, musíme, čo s nimi urobíme, lebo nemôžeme vytvoriť trh. Musíme im dať eh, možnosť, aby si to mohli uchovať a využiť to ako krmi pre ryby. Takže my im dáme možnosť, aby všetko zoskupili, a mm, využili nejaké nové technológie. Napríklad registrujeme stúpajúci dopyt po, nás, po, po istých nástrojoch, aby sa e, tieto rybné produkty využili vo farmaceutickom priemysle. Ale teda chceme, aby dopravili na pobrežie všetko, celý výlovok. E, čiže nakoniec, e, na konci toho deadlineu, lebo na konci toho časového obdobia musí e, rybár dopraviť na pobrežie všetko. A potom tu e, zavádzame ďalšie opatrenie. Určite urobím všetko preto, aby sme toto zaviedli, ale máme tu isté právne problémy. Takže čo budeme robiť? pretože toto nie je v našej kompetencii. Je to v kompetencii členských štátov, čiže členským štátom dáme možnosť, aby sa rozhodli o tejto téme na regionálnom základe. Takže toto bude podľa mňa veľmi dôležité. Napríklad členské štáty okolo Stredozemného mora môžu e, zaviesť isté uzavreté územia a komisia s tým bude musieť súhlasiť. Čiže toto je odpoveď na vašu otázku. Tí rybári nemusia chodiť do Bruselu. E, o tom už Brusel, Brusel nebude rozhodovať. Budú rozhodovať na regionálnej úrovni a my musíme sa správať podľa tých dohôd, ale keď nebudú dohody uh, ohľadom týchto území tak, alebo ploch, tak nebudeme sa do toho miešať. Čiže musíme nájsť nejakú právnu možnosť, ak členské štáty budú neochotné a nebudú chcieť mať tieto chránené územia. Čo sa týka maximálneho trvalodržateľného udržateľného výlovu, súhlasím s vami, že najlepšia cesta je, že budeme mať dlhodobé e, plány. Myslím si, že nám môžete pomôcť, pretože teraz sa deje to, že e, ma, pripravujeme tieto dlhodobé plány, ale nemôžeme v tom pokračovať, pretože sa parlament a rada nemôže dohodnúť na kvotách. Čiže toto, kto, je problém, kto bude rozhodovať o čom. A zatiaľ e, tieto o, dlhodobé plány sú zablokované. Takže my navrhneme členským štátom, aby zavádzali tieto plány ak to nebude odhlasované. Toto sa stalo na tohto ročnej rade. My sme sa na rade rozhodli, že budeme mať isté stavy rýb podľa budúcnosti, dlhodobých plánov, ale myslím si, že budeme mať pravomoci to robiť na budúci rok. Takže prosím, pomôžte mi, aby e, sa táto situácia vyriešila, pretože to bude zlý sen a my nedosiahneme ten maximálne trval udržateľný výlov, ak nebudeme mať tieto dlhodobé plány. Čo sa týka malých rybárskych podnikov, um, my chceme zaviesť nový uh, prach, čo sa týka ich financovania. Takže malé podniky uh, budú mať 75 európskych peňazí, uh, čiže 75 hodnoty projektu. Čiže um, podniky vo všeobecnosti budú mať 50%, ale malé rybárske podniky budú mať 75 Čiže je to veľmi konkrétne opatrenie. Takisto musíme nájsť kontext aj s koheznou politikou. Máme nové nariadenie o financovaní, máme nové projekty, ktoré pripravujú dve alebo tri riaditeľstva a dôležité je, aby sme to mohli prepojiť aj s koheznou politikou, aby sme vypracovali aj infraštruktúry um, tie peniaze, ktoré majú dostať použ- eh, um, a lodí, tá naša myšlienka nie je tá, že dostanú peniaze nové lode, ale ide o to, aby sa modernizovali tieto lode. Uh, dáme uh, im peniaze na to, aby mohli uchovávať výlovok na lodi, potom dostanú peniaze na zlepšovanie pracovných podnikov, podmienok rybárov. Pomôžeme im ale nedáme im peniaze na to, aby stavali nové lode, pretože toto bude viesť k e, príliš veľkej kapacite a k zniženiu rybných stavov. Čo sa týka problémov kontroly, tak samozrejme potrebujeme kontrolné nariadenie, ktoré bude mať zuby. A zároveň e, máme už e, isté zuby, tak povediac, pretože máme tu nové kontrolné nariadenie a práve v tomto smere toto kontrolné nariadenie hovorí aj to, že môžeme smerovať aj k zníženiam celkových kvót. Taký bol napríklad prípad Španielov e, pri výlove makrel. Tam sme pristúpili k zníženiu, bola tam silná reakcia zo strany Španielska, ale my budeme trvať na tomto znížení, pretože oni e, vylovili nadmieru, nad povolenú kvótu a musia pochopiť, že konať so súladom je pre nás veľmi dôležité. A samozrejme, bude to aj tá najťažšia zbraň a to bude práve podmienenosť. Takže v rámci nášho nového financovania žiadne, žiadne súlad, žiadne prostriedky. Jednoducho to bude veľmi jednoduché, veľmi rázne a to sa bude týkať aj zberu údajov. Ďalší poslanec spomínal práve tieto údaje, že ak členský štát nedostane, nedodá dáta alebo nebude spolupracovať, najmä v oblasti vedeckej podpory, nebudú žiadne peniaze. To je jediný spôsob, ako môžeme fungovať, pretože vo vašom prípade čokoľvek, čo budeme hovoriť, nebude mať význam. Jednoducho to nebude mať žiadnu eh, váhu. Ďalej, čo sa týka akvakultúry, tak budeme podporovať udržateľnú akvakultúru. Akým spôsobom? V prvom rade budeme hľadať nové oblasti pre akvakultúru prostredníctvom územného plánovania námorných oblastí. Po druhé, zachováme isté percento pre e, nových rybárov, pre nových, e, nových aktérov, pre mladých ľudí, ktorí sa rozhodnú podnikať v tejto oblasti. Ak budú v súlade, tak dostanú právo na tieto prostriedky. Ďalej, dáme viac peniazov na projekty akvakultúry, a to v tých prípadoch, kde dôjde k zavedeniu e, nie mesožravých rýb, ale teda nebudú to ryby, ktoré budú požiadať iné ryby ako krmivo, ale bude to napríklad alternatíva, alternatívne krmenie potravín, alebo budeme podporovať ďalšie alternatívne projekty, projekty, v rámci ktorých budeme môcť produkovať kvalitné potraviny. A iné ako ryby. Nie je to všetko len o rybách. Akvakultúra sa týka aj iných produktov Takže snažíme sa im pomôcť, aby práve takéto nové typy produktov dokázali prinášať na trh. Ďalej, čo sa týka juhu, severu a kvót a toho, akým spôsobom sa tieto kvóty vyčerpávajú, eh, viem eh, Môžem teda priznať, pani Rozber, že máme v tomto smere veľké rozdiely. Ehm, treba povedať, že v Stredomori nemáme kvóty, máme tu e, kvóty len pre niektoré typy modroplutvých tuniakov, e, máme tu, nemáme tu pravidlá pre konanie so súladom, podmienenosť, ako to je na severe, máme tu teda veľké rezervy, ktoré musíme vyplniť a to je jediná vec, ktorú môžem spomenúť. A odkazujúc na dohodu s Marokom, viem, že toto je tiež pomerne kontroverzná téma, Nechcem sa toho dotýkať, pretože budeme na to potrebovať veľa času. To, čo by som chcela povedať, je to, že komisia bude rešpektovať hlasovanie parlamentu, sme tak zaviazaní konať a teda už teraz sme predložili návrh a dnes na Rade pre životné prostredie sa dohodli. A teda budeme musieť zastaviť e, rybolov, je to náš záväzok tak spraviť, keďže parlament to schválil v hlasovaní ale budem žiadať o nový mandát, aby sme dokázali dosiahnuť lepšiu dohodu. Lepšia dohoda bude znamenať napríklad aj priateľskejšia, alebo teda dohoda, ktorá bude viac ústretová voči životnému prostrediu, odber vzoriek a zároveň to bude aj ekonomicky udržateľnejšia dohoda. Dohoda, ktorá bude zároveň splňať pravidlá medzárodného práva. Je to veľmi zložitá, citlivá téma a práve preto verím, že parlament, ktorý schválil takéto odporúčanie komisii, s veľkou väčšinou bude v tomto smere ústretový. Ale zároveň musím povedať aj to, že nesmieme zabúdať na skutočnosť, že v konečnom dôsledku Rada a parlament o tom budú musieť hlasovať. Čiže čokoľvek, čo komisia povie, tak ak s tým parlament a rada nebudú súhlasiť, ak nebudú chcieť takúto dohodu, tak takáto dohoda nebude platná. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne pani komisárke Damanaki za to, že e, vytýčila tie hraničné kamene novej rybolovnej politiky pred našim výborom. Určite ste mali možnosť pocítiť, že náš výbor je veľmi ústretový, pretože to na zároveň splňa aj naše ciele. Snažili sme sa prispieť k tvorbe tejto legislatívy a myslím si, že sme presvedčenejší viac ako kedykoľvek predtým, že potrebujeme článok 50 spolu s výborom pre rybolov, tak aby sme dokázali e, podporiť tie myšlienky, ktoré ste vy spomínali, aby sme ich dosiahli dokonca cez rozhodujúci proces. Ďakujem pekne a pani komisárka láskavo všetkým veselé Vianoce. Point, Ďalším bodom je bod číslo 5 v návrhu programu Ženy a e, klimatické zmeny. Stanovisko. Stanovisko od pani Barbara Brün, ktorá tu síce nie je, ale máme tu niekoho, kto prevzal toto stanovisko. Rovade Brün e, minua toimimaan hänen si... Pani Brün vám požiadala, aby som e, ju zastúpila pretože je dlhší čas e, na um, nemocenskej, je chorá, takže a napriek tomu by chcela samozrejme, že aby sa táto téma ďalej posúvala a, a aby v podstate a e, táto debata nemusela čakať na ňu, keď sa vlastne vráti z tejto nemocenskej. Takže ide tu v podstate o otázku medzi členskými štátmi a klimatické zmeny. Klimatické zmeny, samozrejme, tam ide o to, že ženy sú príliš málo vlastne zapojené do rozhodovania, pokiaľ ide o takéto klimatické zmeny. Ale e, samozrejme, že e, z rôznych e, hľadisk sú, sa ich to ďaleko viac týka. Ďaleko väčší dopad to v podstate na ne má pretože toto nie je samozrejme len otázka životného prostredia, ale je to aj otázka rozvoja. A to bolo konštatované už pred mnohými rokmi. To znamená, že v podstate, pokiaľ ide o <clears throat> tieto rozvojové záležitosti, tie sa spájajú aj s eh, istými dôsledkami v nadväznosti na rodovú rovnosť. A pokiaľ ide o IPCC, medzivládny panel o zmene klímy, tam v podstate eh, sa potvrdilo len to, že vlastne práve tie chudobné vrstvy týmto mimoriadne tvrd, trpia, pretože 70 vlastne tých chudobných na svete sú práve ženy. Zo štatistických údajov môžeme vidieť, že tí ľudia, ktorí sa stávajú obeťami prírodných katastrof, že v podstate eh, 85 vlastne ľudí sú práve ženy. 75 environmentálnych utečencov sú, sú ženy. A keď potom prichádza k nejakým konfliktom v nadväznosti na klimatické zmeny, povedzme konfliktom v súvislosti e, s vodou, respektíve s e, polnohospodársky obrábateľnou e, pôdou a tak ďalej, Takisto je veľmi pravdepodobné, že vlastne práve ženy budú tie, ktoré budú obeťami takýchto konfliktov. A v katastrofických situáciách je aj úmrtnosť žien veľmi vysoká. Keď sa robil výskum špecificky zameraný eh, podľa pohľavia, v oblasti vplyvu zmeny klímy na zdravie žien. Tam v podstate e, sa dali špecifikovať isté rizika, pokiaľ ide o zdravie a takisto je samozrejme možné prijať isté opatrenia na to, aby sa táto situácia zlepšila. Inými slovami, musíme si veľmi rýchlo objasniť, ako vlastne e, zmena klímy ovplyvňuje aj migráciu a vlastne aké e, špecifické dôsledky to so sebou prináša v nadväznosti na situáciu žien. Pretože e, ženy nie sú len obeťami, ale je potrebné si uvedomiť aj to vlastne, že ženy sú jednoducho ohrozené. E, tradičné takéto vedomosti a znalosti existujú a sú isté tradičné spôsoby, ako v podstate e, proti tomuto bojovať. Dá sa v podstate e, samozrejme to robiť aj s veľmi malými e, finančnými nákladmi a situácia žien sa môže ďaleko um, zlepšiť. A samozrejme, že takéto miestne, respektíve štátne orgány by toto mali brať do úvahy. Pokiaľ ide o, o zmenu klímy, tá je mimoriadne dôležitá práve pokiaľ ide o ženy a deti. A chcela by som špecificky zdôrazniť, že najdôležitejšou otázkou, pokiaľ ide o ženy, ale dá sa povedať, že je to otázka, ktorá sa týka všetkých ľudí, že musím, je tá, že musíme naozaj robiť niečo v nadväznosti na zmeny klímy a zabraňovať takýmto zmenám. Musíme brať do úvahy situáciu žien a keď príjmame isté opatrenia, musíme to robiť takým spôsobom, aby sa situácia žien nezhoršila. Veľmi pekne ďakujeme za to asi. Sa to asi, myslím si, že v Durbane a aj v Afrike sa skutočne dalo cítiť, ako to veľmi silne súvisí úloha žien a zmeny klímy. Samozrejme, že k tomuto sme vypracovali aj e, stanovisko za náš výbor. Chcel sa niekto prihlásiť do diskusie? Ďakujem veľmi pekne za slovo, e, pán predseda. Chcela by som e, do tohto zasiahnuť, pretože toto je naozaj veľmi dobré stanovisko. A ja by som v podstate chcela len k tomu pridať ešte niekoľko vecí, pokiaľ ide o uh, dôležitú úlohu, základne dôležitú úlohu žien v nadväznosti na boj proti zmenám klímy. A preto by som chcela počiarknúť potrebu ďaleko širšieho, rozsiahlejšieho rozvoja, pokiaľ ide o diplomáciu v nadväznosti na zmeny klímy vy ste hovorili, pán predseda, o tom, že sa to vyriešilo v Durbane, ale mohla by som uviezť niekoľko príkladov, že táto koncepcia tzv. mekej moci, klimatickej diplomacie, tak povediac, by sa dala zavádzať a, a využívať v medzinárodných diplomatických rokovaniach. Pred desiatimi rok, dňami, tak ako som počula, konferencia predsedov sa obratila na pani Kony Hidegard, na našu komisárku a na ministra zahraničných vecí Južnej Afriky, nie, prepačte, to bol minister životného prostredia Južnej Afriky a požiadali ich, aby našli riešenie, pokiaľ ide o Indiu, v priebehu desiatich minút. A oni spoločne rokovali, tieto dve ženy, a dosiahli kompromis nie v priebehu desiatich, ale 15 minút. Takže naozaj sa dá v podstate takáto koncepcia mekej moci diplomacie zavádzať. V podstate tam nejde vlastne len o diplomáciu v nadväznosti na zmeny klímy. A takisto by som chcela počiarknúť veľmi dôležitú úlohu žien eh, pri eh, uplatňovaní mm, istých opatrení, ktoré vlastne eh, z zmekčujú, zlepšujú túto situáciu, recyklovanie napríklad organických, využívanie organických produktov a tak ďalej. A počiarkujem takisto uh, úlohu žien, ktoré môžu v podstate isté zmeny zaviesť, pokiaľ ide o podnikanie, ale aj pokiaľ ide o spravovanie domácností, v tom, ako by sa využívali odpady a samozrejme, že je potrebný presadzovať zásadu tzv. klimatickej spravodlivosti. Táto klimatická spravodlivosť, a o tom sa hovorilo aj v rezolúcii, ktorá bola prijatá v Durbane, pretože ak v podstate efektívnym spôsobom nebudeme riešiť klimatické zmeny, bude to mať veľmi zlé dopady na tie chudobné krajiny a chudobné populácie a hlavne na ženy. A mali by sme takisto zhodnotiť, do akej miery tieto politiky, ktoré sa zameriavajú aj na klímu, berú do úvahy e, potreby žien a e, do akej miery v podstate presadzujú isté veci, ktoré sú rodovo orientované v nadväznosti na udržateľnú klimatickú politiku. Veľmi pekne ďakujeme za tieto pripomienky. Nevidím, že by sa niekto ďalší hlásil o slovo. Takže pokiaľ ide o dátum predloženia pozmenujúcich návrhov. Je to do zajtra do 12. hodiny. Je to veľmi dôležité, hlavne pokiaľ ide o výbor pre ženské otázky. Dostávame sa teraz k šestke a sedmičke. Šestka je Európska investičná banka. Našim spravodajcom je Crescenzo Rivellini a bude o tom dnes hovoriť Elizabeta Gardini. Ďakujem, pán predseda. Len veľmi stručne. Chcem ospravedlniť neprítomnosť pána poslanca Riveliniho, ale nemohol sa sem dostaviť. A dá mi poveril ma teda úlohou, aby som um, prezistila, aké sú názory kolegov. Uh, tu máme náčrt stanoviska. Neviem, či podľa vás bude užitočné, aby sme sa na to spolu pozreli. Je to len 6 bodov, v ktorých e, sa spomína niekoľko tém a e, Európskej banke navrhujeme, aby e, zohľadnila niektoré kritéria, čiže bod 1 Zdôrazňuje, že EIB sa musí zaviazať k financovaniu projektov, ktoré vyhovujú prísnym kritériám životného prostredia a tým podporujú udržateľný rast. Bod 2. Vyjadruje uznanie EIB za to, že v roku 2010 zvýšila sumu investícií na 19 miliard eur, čo predstavuje 30 celkových pôžičiek poskytnutých v Európskej únii že investície, ktoré sa majú vynaložiť na oblasti ako energetická efektívnosť, obnoviteľné zdroje, doprava a tak ďalej. Tretí bod. EIB sa vyzýva, aby sa zaviazala, že nebude podporovať niektoré pre projekty a že stanoví zakázané oblasti a zakázané technológie. Štvrtý bod. Ceníme si podporu ktorú EIB poskytuje odvetviu obnoviteľných zdrojov a zdôrazňuje sa, že sme prešli od investícií 6 miliard eur v roku 2006 k, mm, teda v tom porovnaní s rokom 2006 a potom sa tu oceňuje aj to, že EIB skvalitnila aj svoju technickú vnútornú základňu, zvýšila počet odborníkov, ktoré sa primárne venujú projektom energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov. A šiestý bod, požaduje sa, aby EIB naďalej uplatňovala prísne podmienky na projekty týkajúce sa výroby energie založené na uhli a lignite, pretože sme toho názoru, že keď sa budú uplatňovať tieto kritéria, tak e, rýchlo e, eliminujeme e, emisie a teda znižíme vysoké emisie uhlíka. Takže toto sú tie body stanoviska. A ja potom kolegovi, môjmu kolegovi budem, teda chcem mu sprostredkovať všetky tie komentáre, ktoré si vypočujem od kolegov. Ďakujem. Pán Fikulina požiadal o slovo. Ďakujem, pán predseda. Pani predsednička, moja skupina víta návrh tohto stanoviska pána Riveliniho. Podľa nás je to vyvážené a spomína tu dosť významné témy. S uspokojením berieme do úvahy tie indikátory financovania EIB, e, financovania, ktoré sa týka e, projektov, e, ktoré sa týkajú energetickej efektívnosti obnoviteľných zdrojov a prispôsobenie sa zmeny klímy. Takisto sa nám páči tá myšlienka, že sa pozrieme aj na tie zakázané oblasti a zakázané technológie. Sme za ten projekt čiernej listiny. Možno by sme tu mohli spomenúť aj nejaké príklady projektov, ktoré boli zakázané alebo e, neschválené. Nemali by sme sa báť e, spomínať aj mená v tejto oblasti, pretože veľmi často sa stáva, že tieto projekty sa potom vyskytnú v iných krajinách. Možno by sme mohli ešte ďalej a vypracovať aj nejakú šedú listinu, pretože niektoré projekty sú tak na hrane, napríklad e, spalovanie elektrárny a tak ďalej. Čiže nemusia byť na čiernej listine, ale mohla by to byť listina, ktorá varuje v tejto oblasti. E, potom e, sme za to, aby sa vypracovali aj ekologické hodnotenia v týchto projektoch, ale mali by sme takisto zohľadniť aj strategické a ekologické hodnotenia. EIB by eh, mala dohliadať na to, kde by sa národné štandardy mohli znížiť, aby potom mohli byť prijaté ďalšie projekty. Eh, viem nejaké príklady, keď viem o nejakých príkladoch, keď eh, i B sa správala ako opica a za, za, za, e, zapchala si uši, zavrela oči a neprihľadá na to, že niektoré benchmarky boli znížené, aby boli prijaté istý, isté projekty. No a nakoniec by som odporúčil oblasti, ktoré by boli zaujímavé. Napríklad uh, uh, európske štáty na juhu Európy, uh, Myslím si, že toto je oblasť, e, ktorý potrebuje viac výskumu a viac projektov. To je všetko. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem. Pán Jean Brandy. Merci, madame Ďakujem, pani predsednička. Like thank... Ďakujem veľmi pekne a rád by som poďakoval tak pánovi Rivelinimu, ako aj pani Kardini za, za to, že pripravili tento návrh a za to, že ho tu predstavili. Z okolností som práve prišiel z výboru pre kontrolu rozpočtu, kde predseda Majštát predstavoval svoju výročnú správu a mal som možnosť eh, mu predložiť niekoľko otázok. Musím povedať, že vo všeobecnosti som naozaj veľmi spokojný s tým celkovým vývojom, ku ktorému dochádza v rámci Európskej investičnej banky v oblasti ochrany životného prostredia. Podarilo sa im zdvojnásobiť objem projektov e, z 10 na 19 miliard eur za obdobie dvoch rokov. To je naozaj veľmi pozitívny vývoj. Zároveň ale musím povedať, že sa zdá, E, že sa veľmi sústreďujú najmä na projekty v oblasti klimatických zmien. A teda jedna z tých otázok, ktoré chcem položiť pánovi Majštatovi, bohužiaľ som musel odbehnúť, aby som mohol prísť sem a on nemal dosť času na to, aby odpovedal na všetky otázky. Tak moja otázka bola zameraná na to, či Európska investičná banka je ochotná zamerať sa viac na energetickú, na, na efektívnosť prostriedkov, najmä berúc do úvahy eh, obrovský dopad svojich prostriedkov. Zároveň či chcie zaviesť prísnejšie pravidlá v oblasti biodiverzity, keďže strata biodiverzity je jeden z tých najväčších problémov, ktorým budeme čeliť v environmentálnej oblasti. Myslím si, že to je čosi, čo naozaj výrazne chýba v tejto výročnej správe. No a v neposlednom rade rovnako som ho aj kritizoval, hoci to je len veľmi malá časť celkového objemu projektov EIB, stále si myslím, že by sme nemali investovať viac prostriedkov do uholných elektrární. A práve preto som naozaj e, rád podporu svojich kolegov v tomto výbore, pretože hoci to je len 10%, ktoré sa ročne vynakladajú v oblasti energetiky, stále si myslím, že by sme mali veľmi silno vyzývať Európsku investičnú banku, aby nepodporovala takéto projekty. Ďakujem pekne. Ďakujem. Chcem sa spýtať, či sa ešte niekto chce ujať slova. Nie? Tak potom dám slovo pánovi Karanovi eh, za Európsku investičnú banku. Áno, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade mi dovolte poďakovať pánovi spravodajcovi, pánovi Rivelinimu za jeho stanovisko. Rovnako chcem poďakovať aj za otázky, ktoré sme dostali. Vítame a ďakujeme aj za návrhy, ktoré predkladáte v tomto návrhu. Myslím si, že ako bolo poznamenané, máme, naozaj vyvíjame pomerne veľké úsilie, aby sme presunuli banku tak, aby sa stala plne aktívnou alebo plne e, profilovanou environmentálnou bankou a naše dáta to aj podporujú, tento trend, čo sa týka toho čierneho zoznamu alebo šedého zoznamu, tak to je čosi, čo už e, bola bežná prax Európskej investičnej banky. Snažili sme sa to plne implementovať, aby tam boli zavedené štandardy európskych politík a jednotlivých smerníc, najmä v rámci Európskej únie, ale aj do veľkej miery, aby sa uplatňovali tie isté a zároveň aby sme uplatňovali tie štandardy navonok, tak aby sme chránili všetku biodiverzitu a zároveň aby sme konali v súlade s pravidlami o biodiverzite, s, s podmienkami Natury 2000 a tak ďalej. To isté platí potom aj pre e, na projekty, e, projekty priehrad, kde uplatňujeme všetky e, podmienky Svetovej komisie pre priehrady. To isté platí aj pre projekty v oblasti baníctva a ťažby, kde sme výrazne znížili objemy, ktoré financujeme pre takéto typy projektov. Hoci treba zúrazniť, že v rámci toho diskotonu sme v rámci partnerských dohôd mali financovať aj takéto projekty snažíme sa e, starať o všetky aspekty, ktoré súvisia e, s environmentálnym a sociálnym dopadom a samozrejme aj s aspektami, ktoré súvisia s, s daňovými príjmami a zároveň so záväzkami, ktoré majú zabezpečiť, tak aby jednotlivé krajiny mali adekvátne reportingové eh, reportingové posuny, postupy, ktoré by mali byť výsledkom takýchto investícií z našej strany. Čo sa týka obnoviteľných zdrojov energie, tento sektor zvýšil e, svoj podiel e, vlastného financovania až tak, že má 75 nášho celkového financovania v oblasti energetiky, ako už bolo spomenuté naše financovanie v oblasti fosilných palív sa znížilo až na 10 nášho celkového energetického balíka a tak sa deje len v tých prípadoch, kde je to adekvátne odôvodnené a to tak zo strany Európskej únie alebo zo strany politiky jednotlivých členských štátov ktoré ešte stále majú takú energetickú politiku, ako to napríklad v prípade Nemecka, že sa opierajú do veľkej miery o fosilné paliva. V každom prípade, keď tak robíme, keď financujeme projekty, ktoré majú byť zamerané napríklad na elektrárne, ktoré využívajú fosilné paliva, tak my využívame veľmi prísne a používame veľmi prísne kritéria, tak ako to je zavedené aj v našom environmentálnom a sociálnom stanovisku, tak aby sme využívali najlepšie dostupné technológie, alebo zároveň aby sme zabezpečili, že tieto eh, elektrárne sú pripravené na CCS, čiže na uskladňovanie uhlíka zachytávania a uskladňovania uhlíka a zároveň e, je tu, že dochádza v rámci našich investícií k celkovému zníženiu emisí CO2 a nie k zvýšeniu. No a na záver, čo sa týka jednotlivých štandardov, ktoré používame, tak e, tu by som rád počiarkol, že toto všetko viedlo napríklad v prípade fosilných palív, aby sme odstránili 20 prípadných operácií, ktoré boli zavedené na základe kritérií od roku 2007, čiže bolo 20 prípadov projektov, ktoré boli predložené banke a ktoré nedostali podporu z našej strany, pretože neboli v súlade s touto základnou politikou a sme samozrejme otvorení voči akýmkoľvek návrhom pre zlepšenie našej politiky. E, revidujeme naše vlastné štandardy, revidovali sme naše štandardy v roku 2009 po pomerne veľkých rozsiahlých konzultáciách s verejnosťou vrátane parlamentu a veľmi radi si vypočujeme vaše návrhy, tak aby sme dokázali tieto štandardy zlepšiť zlepšiť ešte ďalej. A ako určite viete, sme Európskou bankou a sme plne odhodlaní implementovať všetky európske politiky a indikátory zo strany parlamentu aj rady. Ďakujem pekne. Merci. Ďakujem. Chce spravodajkyňa ešte slovo? Nie. Dobre, chcem vám pripomenúť, že Pozmeňovacie návrhy treba predkladať 20. decembra 18, 18. hodine. E, budeme hlasovať o tom 24. januára a do výboru sa to dostane 29. februára teda do výboru pre kontrolu rozpočtu. Teraz ideme na ďalší bod, čiže 7. bod, generálne absolutórium za rozpočet. Našou spravodajkňou je pani Juta Hauk. Nech sa páči, máte slovo. Ja, vielen Dank, Frau Vorsi. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Znovu v podstate sa dostávame k tej tzv. mekej moci. Takže Pokiaľ ide o moje návrhy v nadväznosti na absolutorium, relatívne som ich predložila naozaj dostatočnom predstihu, aby však všetky podmienky v podstate boli splnené, aj pokiaľ ide o preklad do ostatných jazykov. Ja viem, že už kritika bola vznesená, pokiaľ ide o e, samotný dátum lehotu, do ktorej je potrebné predložiť e, pozmeňovacie návrhy, pretože tá lehota je zajtra do 18.00. Ale nemôžeme s tým nič urobiť, pretože naozaj je potrebné, musíme o tomto návrhu čo najrychlejšie samozrejme hlasovať, pretože pokiaľ ide o um, výbor pre e, kontrolu rozpočtu, ktorý je tým e, gestorským výborom, ten musí dostať v podstate tieto veci čo najrychlejšie na stôl. A samozrejme, že pokiaľ ide aj o patričných spravodajcov v nadväznosti na jednotlivé agentúry, celkom jasne sa povedalo, že potrebujú naše stanovisko pred 22. februárom. A keď sa na všetko pozriete a keď uväz, uväz, u, budete brať do úvahy, tú prestávku v nadväznosti na Vianočné sviatky, nezostáva nám vlastne nič iné, len e, tú lehotu pre, jednoducho presadiť tak, že to bude do, zajtra do 18.00. Nemôžem samozrejme ne, s tým nič iné spraviť. A keď sa pozerám okolo seba, naozaj si neviem predstaviť, že by v podstate bolo veľmi veľa kolegov, ktorí mali také veľký záujem predkladať nejaké podmeňovacie Um, návrhy, pokiaľ ide o tieto záležitosti týkajúce sa absolutóriu. Ja si myslím, <clears throat> že veľmi veľa týchto pozmeňovacích návrhov nebude. Chvála Bohu. Ale teraz, keď sa naozaj dôsledne na to pozrieme a keď sa pozrieme na náš rozpočet všeobecný a <clears throat> samozrejme aj na rozpočet, e, za ktorý naozaj zodpovedá výbor pre životné prostredie, to znamená, že životné prostredie, zdravie a, a bezpečnosť potravín, vidíme, že je to 0,7 celkového všeobecného rozpočtu EÚ, za ktorý zodpovedáme. To znamená, že to nie je ani 1%. A takisto veľmi dobre viem, že patričná politika EÚ celkom určite v podstate pokiaľ ide o životné prostredie a pokiaľ ide o bezpečnosť potravín, to má veľmi do, veľa dočinenia s presadzovaním zákona. A samozrejme, že to všetci e, robíme. Mnohí kolegovia, a chcela by som to povedať aj tým kolegom, ktorí tu nie sú, mali by sme naozaj povzbudzovať k tomu, aby sa ľudia starali aj o také oblasti, v ktorých sa dá presadzovať e, ži- politika v nadväznosti na zlepšovanie životného prostredia. Napríklad pani komisárka e, e, hovorila o tom celkom jasne, pretože my sa musíme v podstate starať o také veci, ako je reforma polnohospodárskej politiky, respektíve rybného hospodárstva, tak ako to hovorila pani komisárka Damanaki. Prosím vás, zapájajte sa do tohto a uvidíte potom, že keď naozaj e, tieto veci stanovíme v rámci budúceho roku, do roku 2020 budeme mať iný, istý finančný rámec. A my, pokiaľ ide o absolutórium, samozrejme, že to s tým nemá veľmi veľa dočinenia, ale Chcem vám povedať, že pokiaľ ide o náš výbor pre životné prostredie, tak sme tam v podstate celkom jasne poukázali na spôsob, ako sa jednotlivé politiky môžu zreformovať a aby skutočne boli ďaleko e, viac zamerané na udržateľnosť, na znižovanie e, emisí CO2 a tak ďalej. A tým pádom samozrejme celkovo by to mohlo vlastne pomáhať nám v boji proti ďalším e, zmenám klímy. Takže chcem vás ešte raz požiadať, prosím vás, starajte sa o tieto veci. Tie ostatné veci si môžete všetky prečítať. Dá sa povedať, že v zásade v podstate e, môžeme povedať to, čo sme povedali v roku 2010 pokiaľ ide o um, výbor pre kontrolu rozpočtu, pokiaľ ide o životné prostredie, pokiaľ ide o klímu. To sú vlastne eh, dve generálne riaditeľstva a je tam ešte aj generálne riaditeľstvo Zanko. Môžeme s tým byť vo všeobecnosti spokojní, pretože naozaj sa naozaj snažili o to, aby všetko bolo eh, urobené korektne a dobre. A keď sa potom pozriete na ten jediný čistý eh, program, ktorý je zameraný na životné prostredie, program LIFE, že ten bol naozaj veľmi dobre urobený, um, zrealizovaný. A samozrejme, že viete veľmi dobre, že tam bola isté indikatívne um, veci stanovené, pokiaľ ide o ži- jednotlivé členské štáty, ale potom, keď v podstate neprichádzalo uh, k, k kvalitnému plneniu a tak ďalej, tak sa tieto finančné prostriedky mohli presúvať na iné krajiny. A takže komisia, respektíve isté administratívy členských štátov sa musia na, predovšetkým zamerať na to, na tie oblasti, kde sa môžu zlepšiť. Veľmi iná je situácia v nadväznosti na finančné prostriedky, ktoré sme dali k dispozícii, pretože veľmi rôznym spôsobom sa využívali tieto prostriedky. A keď o tom hovoríme, tie finančné prostriedky, ktoré sa dali k dispozícii, ktoré boli odsúhlasené, v rámci výboru pre rozpočet a, ktoré boli potom naozaj vyčerpané. Tam sú pro, samozrejme veľmi veľké rozdiely. <clears throat> A tie dôvody samozrejme sú veľmi rôzne. Napríklad v podstate sme nemali e, toľko rôznych chorôb e, zvierat. Nemuseli sme presadzovať nejaké očkovacie programy, respektíve programy nejakého vybijania, dobytka a tak ďalej. Ale členské štáty vždy v podstate Eh, nadsadili, pre, proste príliš bola eh, tá latka vysoko posadená v nadväznosti na tie finančné prostriedky, ktoré požadovali. Musíte si samozrejme predstaviť, že keď DG, generálne riaditeľ, eh, riaditeľstvo Zanko, napríklad takéto veci hlási, potom ten výbor pre rozpočet samozrejme isté veci zníži, ale ak napriek tomu zostane toľko finančných prostriedkov, potom je naozaj potrebné sa snažiť o to, aby sme boli presnejší a <clears throat> lepšie nastavili vlastne tieto sumy. DG Zanko, DG Klíma a DG životné prostredie zodpovedajú za tieto veci. Keď sa pozrieme na jednotlivé agentúry, za ktoré zodpovedáme, je to e, agentúra pre životné prostredie v Kodani, e, chemická agentúra v Helsinka, e, agentúra pre lieky v Londýne, Európske centrum pre prevenciu a predchádzanie chorob v Štokholme a Európska agentúra pre potraviny a bezpečnosť potravín v Parme. Pri tých prvých štyroch agentúrach si myslím, že by sme sa k tomu v podstate nemuseli veľmi vrácať, nemuseli by sme o tom veľmi diskutovať, pretože môžem bez akýchkoľvek problémov navrhnúť absolutórium, pretože vidíme, že agentúra pre životné prostredie skutočne urobila vynikajúci kus práce, presne zdokumentovala, akým spôsobom sa tieto finančné prostriedky používali a tak ďalej. Môžeme povedať len toľko, že táto agentúra pre životné prostredie tá by mohla len trošičku sa zlepšiť v nadväznosti na komunikáciu a tam by sa mohli trošku viac snažiť. Potom už v roku 2011 naozaj sa o tom snažili, pretože sme v roku 2010 povedali, že by sa mali o toto snažiť a myslím si, že je to teraz už lepšie, pokiaľ ide o komunikáciu. Ale dá sa povedať v podstate, že aj to vnímanie toho, že čo vlastne táto agentúra robí zo strany verejnosti, že to naozaj proste sa zlepšilo. Táto agentúra pre chemiu v roku 2010, tam sme ju nemali. Tam bolo 33 miliónov eur. Viac, o niečo viac ako 33 miliónov eur sme museli vtedy previesť. Um, z európskeho rozpočtu. Tento rok vôbec e, nič, pretože už bola financovaná táto agentúra z jednotlivých poplatkov, ale musíme povedať, že potom, ako sa tá práca v nadväznosti na túto agentúru pre chémiu trošičku zostabilizovala, tak spravili veľmi veľa rôznych akčných krokov, pokiaľ išlo o komunikáciu, pokiaľ išlo o rôzne semináre, e, zverejňovanie sa, tak povediac, takže aj verejnosť v podstate bola ďaleko viac e, informovaná o tom, že čo vlastne táto agentúra robí, ale samozrejme, že aj všetci ostatní, ktorí vlastne musia hlásiť isté produkty, mali potom príležitosť to robiť lepším spôsobom v nadväznosti na tie semináre, ktoré boli ponúknuté takýmto e, subjektom. Takže tam naozaj nie je nejaký problém. Jediné je také dieťa, tak povediac, ktoré nám spôsobovalo starosti, keď samozrejme dvor auditorov ešte stále nie je celkom spokojný so vecami, ktoré sa týkajú IT, informačných technológií, ale každopádne jednoducho e, snažia sa to zlepšovať. Vidíme, že tie modality, pokiaľ ide o samotné vyplácanie, peniazy a tak ďalej. Že to sú veci, ktoré sa zlepšili, ale čo by sa malo naozaj značne zlepšiť v budúcnosti. Ja dúfam, že aj na základe novej štúdie, ktorú sme my ako výbor pre rozpočet um, vlastne objednali, um, sa dozvieme, budeme mať isté odporúčania, ako by sa to dalo robiť. A my máme v podstate pocit, že i EMU musíme, musíme stále dávať peniaze ale samozrejme, že EMA by mala platiť, pokiaľ ide o tie <clears throat> veci, ktoré robia národné agentúry, robia viac ako 50% cez EMU a tým pádom sú vlastne financované vlastne z európskeho rozpočtu. A na tomto mieste by sme mohli povedať, pokiaľ ide o samotný výbor pre kontrolu rozpočtu a výbor pre rozpočet. Tam nemôžeme s tým veľmi veľa robiť. Jednoducho musíme e, skôr sa zameriavať na to, že ako to vlastne vyzerá, pokiaľ ide o vyplácanie, respektíve preplácanie finančných prostriedkov v nadväznosti na národné agentúry. A potom Štokholmská agentúra, e, pokiaľ ide o túto záležitosť, k tomu mám len jednu vec nechcem povedať, že v podstate to je všetko ideálne, ale ten samotný princíp, respektíve um, jedna z zásad, pokiaľ ide o rozpočet, a síce, že rozpočet e, naozaj by sa mal týkať v podstate jedného roka, táto agentúra naozaj si uvedomuje e, tieto veci veľmi dobre a snaží sa všetky svoje m, povinnosti, svoje záväzky si plniť v rámci tohto roka. ECDC mala príliš uh, veľký prebytok finančných prostriedkov v roku 2010. Za normálnych okolností sa samozrejme môžeme tešiť, ale pokiaľ ide o túto záležitosť, tam to bol veľký problém práve v nadväznosti na um, dodržiavanie toho časového obdobia jedného roka tam sa to už teraz zlepšilo a v roku 2010 to bolo tak prirodzene aj z toho dôvodu, respektíve bol taký prebytok predovšetkým kvôli tomu, že ECDC vlastne to presťahovanie sa do novej budovy si presadilo, ale isté veci tam bolo potrebné ešte si objasniť. Ale pokiaľ ide o ECDC, v nadväznosti na e, procedúry e, týkajúce sa rekrutovania, to znamená príjmania e, pracovníkov a tak ďalej. Tam sú veci, ktoré by sa mali zlepšiť. Môžeme samozrejme povedať, že je to vlastne normálna situácia, ale potom samozrejme, keď sa začne hovoriť o detailoch, tak potom eh, príde eh, veľký cirkus. A pokiaľ ide o Parmu a Epsu, tak už tam máme eh, dosť značné spory. Nezávislé posúdenie EPSI. Tam sa v podstate stále tieto veci kritizovali, stále sa vlastne istým spôsobom spochybňovali. Môžete to nazvať akokoľvek, ale a bohužiaľ v podstate aj pokiaľ ide o um, to konanie v nadväznosti na absolutórium uh, v týkajúce sa roku 2010, skutočne to zohráva patričnú úlohu. Musíme si samozrejme uvedomiť, že sú v podstate isté um, neza, ne, nezávislosť, majú v podstate isté hm, tak povediať, vedecké kruhy, ktoré robia isté um, výskumy, respektíve veci, ale sú istí pracovníci, ktorí opustia túto agentúru a okamžite idú pracovať pre firmu, e, takú, ktorá v podstate má dočinenia s, e, práve s tým, čo presadzuje EFSA. V Európskej únii existujú nejaké proste pracovné poriadky, pokiaľ ide o takéto agentúry. A tam sa takéto veci celkom jasne uh, objasňujú, čo musí v podstate takáto agentúra robiť. Musia presadzovať vlastne aj v svojom vlastnom prípade takéto veci a tieto pracovné uh, pravidlá a postupy naozaj presadzovať, pretože takýto prípad bol teraz nedávno. Myslím si, že e, táto pracovnička z FC prešla na Cingen, do Cingenty. To je firma, ktorá má dočinenia um, geneticky modifikované organizmy. Existuje tam istá etapa tak povediac, prechodu. Ona teraz v Cigente vlastne robí na, v tej istej oblasti, ako robila v EFSE. A tam je, sú skutočne veľké spory, pretože musíme povedať, že dnes vlastne je 19. december. Toto vlastne vyskočilo 8. decembra od vtedy v podstate si vymieňame e, písomne isté stanoviska. Ja dnes nie som jednoducho v stave e, isté veci uzavrieť, okrem toho, čo sme hlásili Výboru pre kontrolu rozpočtu. A samozrejme, že ja k tomuto chcem ešte predložiť e, pozmeňovací návrh. A v tom pozmeňovacom návrhu by som chcela poukázať na to 15. decembra jednoducho bolo rozhodnuté, že EFSA musí tento služobný poriadok prepracovať. Ale samozrejme, že to nie je tak, že by to 8. decembra v podstate začalo a 15. decembra, že by to bolo ukončené, ten proces trval o niečo dlhšie, ale každopádne trošku dlho to trvá, ak je to viac ako dva roky, alebo takmer dva roky, ktoré uplynuli vlastne od e, to, akéhoto prípadu. Takže v tomto prípade sme nemohli vlastne urobiť nič iné, len pre navrhnúť, aby to, že predložíme pozmeňovací návrh a súčasne sa budeme e, čo najčastejšie snažiť o to, aby sme túto Katarínu e, Lananel e, pozvali a tak povediať inkvizitorským spôsobom sa jej pýtali na isté veci. Ja si myslím, že to je naozaj vec, ktorú by sme mali urobiť. Ďakujem pani Hagová e, za túto odvedenú prácu. A teraz e, sa ujmem slova v mene nášho tieňového spravodajcu, pána Panojotova. E, ja budem hovoriť v jeho mene. Pán Panajotov vám blahožela za vašu prácu ohľadom rozpočtu, ale chcel by niečo zdôrazniť. Keď sa vypracuje e, agenda s výborom Kokovu, potrebujeme viac času na výmenu názorov s Európskym účtovným dvorom. E, je podstatné, aby výbor Envy mal dosť času, aby to mohol preskúmať. Nejde tu len o správu účtovného dvora, ktorú dostaneme vo februári 2012, ale aj iné správy. Napríklad um, DG eh, Service. Čo sa týka eh, konfliktu záujmov eh, záujmov v agentúre a v EFSA, Jotov navrhuje, takisto ako aj ja, aby sa, predla, sa odložilo absolutórium, až kým sa predloží správa. Pán Panajotov nastolí pozmeňovacie návrhy, kde o, požiada o ďalší audit výkonu a tak bude mať lepší obsiahly pohľad na o, prácu agentúry ja e, sama chcem predložiť pozmeňovací návrh, aby sme odložili schválenie absolutória alebo absolutórium pre, agentúry, pre, e, pre agentúru pre lieky a EFSA. Ako viete, táto agentúra už bola v hľadačiku parlamentu na začiatku e, tohto roku, pretože sme odložili absolutórium na základe návrhu Kokobu. A čo sa týka konfliktu záujmov, Išlo tu o hodnotenie liekov. Bolo tu naozaj, bol tu naozaj veľmi dôležitý prípad revolvingu. Takže čo sa týka konfliktu záujmov, v uznesení o tom, aby sme mali absolutorium 2009, absolutórium nebude udelené kvôli tomu, ako odpovedala agentúra ohľadom etického kódexu a agentúra by mala zaviesť odporúčania služby pre vnútorný audit. Agentúra sa zaviazala o transparentnú politiku expertov, čiže vo všeobecnosti je to správne. Ale keď, overíme, keď si overíme tie vyhlásenia, tak je to len zbožné želanie. Uh, Michel Vazi si na to spomenie. Mali sme tu správu a Ašajn ohľadom overenia deklarácií, vyhlásení. Keď sme hlasovali o predchádzajúcom absolutóriu, mali sme tu argument e, agentúry, o ktorých, podľa ktorého bolo treba overiť e, deklaráciu expertov, ale to spadalo do kompetencie členských štátov. E, a tieto eh, deklarácie vyhlásenia boli predložené členských štátov A niektoré veci neboli eh, dobre deklarované. Napríklad eh, ja som skonštatoval dve veci. Poprvé, keď si zoberieme vzorku francúzskych expertov alebo úradníkov APSAPS, ja som porovnal ich výročné vyhlásenie v EMA a po francúzskej agentúre. A videl som, že sú tu rozdiely najmä v tých vyhláseniach, ktoré sú predložené v EMA. V mnohých prípadoch neexistuje žiadne vyhlásenie v EMA, ale vo Francúzsku e, je mnoho vecí deklarovaných. Zobral som si vzorku niektorých členov e, riadiaceho výboru a najmenej jedných z nich zabudol spomenúť, že mal v nedávnom čase vzťahy alebo kontakty s farmaceutickou firmou a e, toto treba deklarovať do obdobia 5 rokov pred ujatím sa funkcie. E, ide, máme tu ďalej mimovládnu skupinu, e, ktorá objavila, že, budú, že, my, že ex-riaditeľ EMA vybudoval svoj vlastný podnik na základe predchádzajúcich kontaktov a takisto tu boli využité tieto kontakty iným smerom. Ja som naozaj často pracovala na týchto prípadoch a komisia by nám mala povedať, ako v budúcnosti zaručia správnu aplikáciu článku 7. E, pravidla existujú, ale otázkným je uplatnenie. Preto sa pripájam k pánovi Panejotovi, aby som požiadala o ďalšiu správu ešte pred e, úplným rozhodnutím ohľadom EMA. Čo sa týka FC, pochopila som to tak, že mediátor e, sa rozhodol 6. decembra, ale už tieto dva roky sa znova nastoluje táto téma a stále sa tu spomína prípad pani Susan Renkens, ktorá je bývalá koordinátorka v EFSE, ktorá v roku 2009 e, vstúpila do Singenty. A e, mediátor e, odporúčil, aby sa posilnili pravodlá, pravidlá príjmania personálu. Potom treba uznať, že EFSA nerešpektovala procedurálne pravidlá a neurobila hlboké, hĺbkové hodnotenie konfliktu záujmov. A potom EFSA by mala detálne poskytnúť prác, popis práce a možné prepojenia e, a to, čo najdetálnejšie. Čiže e, na toto potrebujeme jasné odpovede. Nemáme ich. Potom zo všeobecného hľadiska. Od roku 2010 tu máme znova a znova konflikty záujmov, aféra Aspartamu, e, toto nie je normálne. Potom výpadky vo vyhlásení o konflikte záujmov, ďalej kredibilita expertízy agentúry. Ale túto agentúru práve teraz potrebujeme a musíme, a teda potrebujeme niekoho, koho by sme dôverovali. Ďalej, pesticídy. Ehm, išlo to tu o zloženie e, výboru, ktorý hodnotil isté toxické vlastnosti a e, e, zistilo sa, že 6 13 expertov, ktorí boli v tejto komisii, v tomto výbore, malo vzťahy z, e, alebo udržiavalo kontakty s podnikmi. V roku 2003 sa EFSA založila preto, aby spolupracovala s priemyslom, aby sa zhodnotili rizika, ako napríklad ILSI, Ilsi e, práve spomínalo, že úspešne pracoval na tom, aby sa vypracovali pravidlá. Práve o tom sme hovorili. V roku 2006 e, Kevin Klant predsedal Task Forceu v Ilsi. E, išlo tu o správu z roku 2004 a malo to veľký dopad na guidelines. Toto takisto nie je normálne. Čiže viacero z nás žiada, aby sme začali diskutovať o tom, aby EFSA mala takých expertov, ktoré má, ktorí majú takéto úzke vzťahy s priemyselom. Uh, Ide tu o chemické, farmaceutické a chemické výrobky. Táto otázka je na stole už dlhé roky. E, prácu ILSI kritizuje Svetová organizácia pre zdravie, ktorá sa pohoršila nad jej spoluprácou s tabakovým priemyslom, čiže EFSA musí predložiť presný kalendár, presný harmonogram na riešenie týchto problémov. Takisto musí zohľadniť definíciu konfliktu záujmov, ktorý predržia OECD. Takisto musí EFSA stanovať, čo to znamená konflikt, eh, intenzívny konflikt záujmov. Ďalej, eh, je potrebné overovať deklarácie konfliktu konfliktu záujmov a definovať sankcií, vtedy, sankcie vtedy, keď nepredložia vyhlásenie o konflikte záujmov. Takže potrebujeme k tomuto správu. To som chcela povedať, hovorila som trocha dlho, ale je to dôležité. Teraz dávam slovo nášmu kolegovi Žánovi Brandimu. Thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Rovnako pekne ďakujem aj za váš vlastný príspevok. Chcel by som podporiť Hau, keď hovorí e, to, že tu je možno trochu príliš málo kolegov, keď hovoríme o absolutóriách. Zabúdajte na to, že Al Capone bol vo väzení práve preto, že od, keď otvorili jeho účtovníctvo, tak zistili, že jeho účty nie sú správne a to bol jediný spôsob, ako ho dostať za mreže. A tak je toho naozaj veľa, čo môžeme urobiť aj v rámci tohoto výberu, výboru v oblasti životného prostredia. Mám jednu otázku, ktorú sa chcem spýtať prvom rade chcem povedať, že plne schvalujem návrh správy od pani Haug. Nevidím žiadne dôvody, preto, prečo by sme to mali nejako doplňať. Moja otázka sa skôr týka ostatných politických oblastí Európskej únie. Sme obmedzení len na oblasť životného prostredia, alebo môžeme nejakým spôsobom ako výbor pre životné prostredie komentovať sa komentovať aj tému e, rybolovu alebo napríklad spoločnej hospodárskej politiky. Pýtam sa to preto, že ako člen výboru pre kontrolu rozpočtu mám privilegium, že dostávam aj vlastne ďalšie správy zo strany Európskeho dvora auditorov. A tieto správy sú veľmi kritické, najmä voči environmentálnym aspektom v ostatných programoch. napríklad e, schéma e, agri-environmentu v rámci polnohospodárskej politiky, tak tam dosahujeme len veľmi malé percento tých environmentálnych cieľov tohoto programu, ktoré sme si vytýčili a to je naozaj e, veľmi dôležité, lebo tie sú konkrétne zamerané na životné prostredie. A teda ako výbor by sme mohli byť veľmi kritickí k tomuto bodu. Minulý týždeň e, súdny dvor prišiel so správou, teda pardon, dvor auditorov prišiel so správou o spoločnej rybolovnej politike. Jeden z základných cieľov tejto politiky je vlastne útočiť na nadmieru kapacity pri výlove. A dospeli k záveru, že kapacita rybolovnej flotily nie je dokonca nikde definovaná v udržateľnej miere v rámci programu. A moja vlastná otázka je, že ak teda a či je to odôvodené, aby sa environmentálny výbor tiež sústredil na iné programy Európskej únie. A veľmi rád, hoci zajtra je ten e, termín, veľmi rád by som prišiel s nejakými pozmeňujúcimi návrhmi v týchto oblastiach. Ďakujem pekne. Merci. Ďakujem. Pani Rivázi. Uh, e, merci, uh, merci, madame. Ďakujem, pani predsednička. Súhlasím s tým, čo ste práve povedali o EFSE a o agentúre pre lieky. Samozrejme chcem poďakovať pani Haugovej za odvedenú prácu na rozpočte. Ja súhlasím s tým, čo ste povedali, ale ešte by som k tomu niečo pridala. Podľa mňa je veľmi podozrivé, že tieto dve agentúry, najmä EMA, viem, že toto nie je stanovisko mnohých, eh, ale je zaujímavé, že vlastne e, sú financované 80 daní e, z farmaceutických laboratórií. Čiže ak hm, máme príliš veľa daní, ktoré sa týkajú priamo priemyslu, tak za nejaký čas sa vytvoria vzťahy a prepojenia, ktoré uľahčujú konflikt záujmov. E, čo sa týka prístupu k informáciám, som veľmi prekvapená, že vidím takýto audit, ktorý bol vypracovaný v EMA a vypracovali ho úradníci komisie a na túto e, správu sme museli čakať dva roky a e, istá organizácia požiadala mediátora, aby mala prístup k tomuto dokumentu a to je verejný dokument. Čiže je tu istá dysfunkčnosť. Ako je to možné, že že um, asociácia k tomu prístup má a my nie. A toto je audit z 30. apríla 2009. V roku 2010 e, bol vypracovaný ďalší audit. Ak chceme vidieť ten vývoj, ktorý sa tu stanovuje napríklad e, konflikt záujmov, čiže musíme mať prístup k týmto interným auditom. Potom ďalšia vec. E, konflikt záujmov Ehm, kritizovali sme tú ehm, osobu, ktorá bola v predsedníctve konzultantov, ale už v novembri sme zistili, že založil si ehm, túto organizáciu, ale pred dvoma mesiacmi odišiel z tejto organizácie a dostával 1 milión dolárov pre uh, farmaceutické firmy vo forme stock options, pretože uh, tie laboratória boli veľmi spokojné. Čiže mohli by sme mať aj istú retro, istý retroaktívny princíp e, v pri jeho minovaní. Vy ste e, spomenuli článok 16 a toto z symbolického hľadiska je veľmi jasné. Vy nemáte právo na to, aby ste boli v bíre konzultantov aby ste dostali e, prístup na trh. Podľa mňa tu je istá dysfunkčnosť. Ďalšia vec, čo sme sa dozvedeli v tomto audite? To, že e, isté lieky boli povolené v Európe a povolili to experti, ktoré, e, ktorí neboli nestranní. Čiže Experti mali akcie v laborato- v, vo farmaceutických laboratóriách, ktoré vyrábajú tieto lieky. Ja si kladiem otázku, či po tom audite bolo nejaké ďalšie hodnotenie týchto liekov, pretože ak ich poskytli experti, ktorí e, sú zainteresovaní na tých farmaceutických laboratóriách, tak potom my ako spotrebitelia nemáme žiadne záruky, že to sú lieky bez nejakých postranných e, dopadov, efektov a tak ďalej. Čiže e, pochybujem ako o tom, ako fungujú tieto agentúry čo sa týka FC, súhlasím s tým, čo povedala pani Lepáš. Jeden z prvkov, ako posilniť úlohu európskych poslancov, je to, že neodhlasujeme toto absolutorium, lebo ak áno, tak budú pokračovať žiadame o to, aby boli, e, také, aby boli takými európskymi agentúrami, ktorým nemožno nič vyčítať, pretože teraz to vyzerá tak, že je ľahšie získať povolenie od týchto agentúr ako od vnútroštátnych um, orgánov vidíte, že ten trh je obrovský a je to lepšie, ako dostať povolenie od Národnej agentúry. Ja by som chcela potvrdiť to, čo povedala pani predsednička Corinne Lepage a eh, chcem požiadať spravodajkyňu, aby zostávala v tejto optike, aby poskytla také príklady, ktoré doložia, že chceme naozaj veľmi čisté eh, agentúry. Ďakujem pani eh, Rivasi, pani Sofia Mazak gospa predsedujoča Najprej hvala poročilu. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Chcela by som e, sa v prvom rade e, poďakovať pani spravodajkyni za naozaj vyčerpávajúcu správu, ale súčasne by som sa chcela toho dozvedieť trošičku viac. A síce, akým spôsobom tieto agentúry reagovali na súčasnú hospodársku krízu do akej miery vlastne sa museli v istých oblastiach zamerať um, na práve tieto veci týkajúce sa hospodárskej krízy, pretože veľmi dobre vieme, že tá bezpečnosť potravín e, závisí samozrejme od e, výživy a um, Eh, ide tu o bezpečnosť potravín. Človek, ktorý je v núdzi, má obyčajne ďaleko väčšie zdravotné problémy. Preto by bolo veľmi dobré počuť od pani spravodajkne, že čo spravili vlastne tieto agentúry v nadväznosti na eh, dvíhanie eh, povedomia ľudí. Veľmi dobre vieme, že zdravotné poisťovne budú stále e, chudobnejšie a chudobnejšie, budú mať prázdnejšie pokladnice v jednotlivých členských štátoch. A ako sa môže tento problém vlastne riešiť? Pretože toto sú veci, o ktorých by európske inštitúcie e, mali vedieť a mali by si byť tohoto naozaj veľmi dobre vedomé, pretože naozaj nám ide o to, aby sme chránili zdravie a naozaj slušný a zdravotný životný štýl. E, takže teraz už uzavriem zoznam rečníkov. Madame Ochel. Veľmi stručne. Len som chcela podporiť to, čo ste hovorili vy, e, milá kolegyňa, pretože naozaj sa zaoberáme s takým obrovským množstvom ťažkých problémov, že by som naozaj veľmi rada počerpal najmä tie podmienky, ktoré stýkajú IMI. IMA bola teraz e, vynútená, alebo bolo dosiahnuté, aby musela IMA konať transparentne. Viem to na základe eh, správy z Nordického inštitútu. Bola to skutočná vojna, ktorú vyhnali ľudia eh, z inštitútu minulé leto. Ale ešte stále máme naozaj veľmi uzavrený systém, najmä v Spojenom kráľovstve ľudia dokonca nemôžu dosiahnuť informácie o výsledkoch klinických testov aj v prípade, že sú negatívne a že môžu byť nebezpečné. Stále môžu byť uchovávané tajné a to je v blízkosti na hrane kriminality. Práve preto by sme mali byť naozaj veľmi opatrní ohľadom toho, čo robíme v tomto smere, čo robíme v týchto veľmi dôležitých agentúrach a to, aké je prepojenie medzi týmito národnými agentúrami a Európskou agentúrou. Je to teraz už Európska agentúra, ale tá priznala, že musí byť transparentná. V každom prípade, tak tomu nie je. Ak sú skutočne takto pre, pre, prepojené, tak je naozaj veľmi dôležité, aby sme načetli veľmi jednoznačnú jasnú líniu. Sme tu, aby sme bránili a bojovali za zdravie európskych občanov v prvom rade, nie? Je suis bien d'accord avec vous, madame. Áno, súhlasím s vami, pani Testori, za um, um, direktora Canko. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som chcela um, vystúpiť. Viem, že o tomto nechceme hovoriť, ale chcem povedať, že náš komisár um, veľmi pozorne sleduje tento konflikt záujmov a už 9 mesiacov uh, existuje v Task Force vo všetkých agentúr, čiže EFSA, ehm, EMA a ICDC, aby všetky agentúry aplikovali tie najvyššie štandardy, aby sa vyhli konfliktu záujmov. Tie prípady, ktoré ste citovali, nás spôsobujú obavy, ale toto je už minulosť. Teraz sme zaviedli politiku konfliktu záujmov v agentúrach, ktorá má čo najvyššie štandardy a chceme, môžeme ich e, detálne prezentovať. My chceme vypracovať správu, ktorá bude predložená parlamentu a rade, aby ste videli všetko to, čo urobilo Sanko. Teda to všetko, čo je v našej kompetencii. Ďakujem. Ďakujem, pani riaditeľka. Pani spravodajkňa, e, chcete e, vystúpiť znova? Zuallererst eine Bitte, äh, sowohl... Ähm, v prvom rade mám na vás prozbu. Aj vy, aj pán Michel Ribazi, aj pani Auken, vy ste v ja sa naozaj môžem len pridať k tomu, o, čom ste hovorili. Ja by som bola veľmi rada, a, a ak by som mohla dostať to, čo nemám v písomnej e, forme, do, z vašej strany dostať v písomnej forme. To by bola vynikajúca vec. A po druhé, chcem sa opýtať, že či my ako výbor pre životné prostredie e, v nadväznosti na absolutórium sa môžeme vyjadrovať aj k iným oblastiam. Bohužiaľ, to sa nemôžeme musíme sa snažiť e, tým pádom zobrátiť e, sa na iné výbory a požiadať e, iné výbory o isté veci. Pretože presne to som mala na mysli, keď som hovorila vlastne o reforme, pretože to je naozaj um, politika um, týkajúca sa rybného hospodárstva, polnohospodárstva a tak ďalej. A samozrejme, že my ako výbor pre životné prostredie my to ma, predsa musíme vedieť a eventuálne samozrejme môžeme predkladať e, jeden alebo dva nejaké pozmeňovacie návrhy, ale je veľmi dôležité, aby sme pokiaľ sa zaoberali priamo návrhami zo strany komisie ako e, členovia parlamentu a aby sme skutočne hovorili o tom, že akým smerom by sa vlastne táto reforma mala uberať pretože inak sa nedopracujeme k nejakému výsledku. Tak či tak všetko to vzájomne súvisí, ale ja skutočne dúfam, že e, sa nám podarí kráčať tým správnym e, smerom, tak ako by sme kráčať mali. A to, čo povedala Pála Istori, to je správne, pretože my sa naozaj zaoberáme minulosťou a konkrétne sa zaoberáme teraz rokom 2010, pretože to v podstate bohužiaľ je beh vecí, pokiaľ ide o absolutórium. Skutočne tie naozaj uzavreté veci v podstate e, patričného hospodárskeho roka, o tom sa potom môžeme baviť. Takto bohužiaľ je môj problém, je problém mom mnohých, ale súčasne je to aj problém tých, ako je Michel Rivazi, ktorí hovoria, ja by som chcel vidieť interný audit. Chcem, aby to bolo všetko otvorené. Vážení kolegovia, interné audity bez ohľadu na to, že či ide o agentúry alebo či ide o nejaké časti komisie, to sú veci, ktoré je potrebné interne eh, si pozrieť, interne zhodnotiť. Interné audity sú na to, aby administratívny postoj zaujali, a zlepšili e, patričný výkon administratívy. To sa tým má dosiahnuť, čo vlastne chceme vidieť, pokiaľ ide o takéto interné audity. Ak tie interné audity sa ukážu, potom um, dostanú sa na webovú stránku, čo tým dosiahneme môžeme akorát povedať toľko, že toto bežalo zlé, toto bežalo zlé a tak ďalej, tak a tak to musí bežať. A preto sa to volá interný audit. Ale pokiaľ ide o samotné konanie týkajúce sa absolutória, ten spravodajca potom má naozaj možnosť tieto uh, interné uh, správy v podstate si pozrieť a k tomu sa vyjadriť ale toto sú veci, ktoré nie sú určené verejnosti. Ja si naozaj myslím v podstate e, niečo úplne iné ako ombudsman, pretože ja si naozaj nemyslím, že by takéto interné audity jednoducho e, by mali byť zverejňované, pretože to nie je ich úlohou. Pretože potom sa bude hovoriť o nejakom nesprávnom manažmente. Nie, toto jednoducho sa takýmto spôsobom nemôže robiť, pretože my ako členovia parlamentu, my môžeme samozrejme si pozrieť uh, takéto interné audity, ale každopádne si nemyslím, že by mali byť na webovej stránke, pretože ja si naozaj, a to som pevne o tom presvedčená, že to nemá nejakú uh, pridanú hodnotu, pokiaľ by interné audity. Nehovorím o auditoch, hovorím o interných auditoch, pretože audit ako taký je pre všetkých. Ale pokiaľ ide o tieto interné audity, tie by mali naozaj pomáhať administratíve, aby našla proste tie správne cesty, ako isté veci robiť. A ja si naozaj nemyslím, že by sme to mali presadzovať, pretože to nemá význam a je to úplne zbytočné. Ďakujeme, hovorí pani predsedajúca. Áno, ja rozumiem, transparentnosť je transparentnosť. Ja som za transparentnosť, ale potom sa nepozeráte na <laughs> nič iné. A v tom je problém. Transparentnosť to znamená, všetko budeme e, otvárať, ako bude to všetko otvorené. A potom samozrejme tá jednotka, e, ktorá e, robí interné audity, tá nemôže v podstate pozostávať len z toľkých ľudí, z koľkých pozostáva. Čo potom môžu oni dosiahnuť? Pretože ja som presvedčená, že aj v rámci parlamentu eh, existuje interný auditor, a ktorý povie proste, nerobte to tak a tak, ale robte to tak a tak a toto a toto zlepšite. A je to v podstate správne. Ale eh, aby sa to otvorilo mm, a spravilo verejné, a potom každý v podstate môže e, potom dúpať. Ja si naozaj myslím, že to nie je správne, pretože to proste nesplňa svoj účel. Mišel, pôjdeme už na ďalší bod. E, áno, veľmi stručne. E, hlavnou témou diskusiou je to, do akej miery môžeme posunúť ďalej tieto výsledky na verejnosť mne sa to zdá tak, že... A teraz chcem sa odvolať na situáciu v USA a FDA. Všetko je transparentné a všetko je prístupné na internete. Keď som sa pozrel na tú auditovú správu, vďaka internému inter, eh, auditu vidíme, ako to funguje. A každý rok vidíme, ako zlepšujú tie kritiky. A eh, nie sme tu na to, aby sme zničili tieto agentúry, lebo ich potrebujeme. Sme tu na to, aby sme ich zlepšili a preto e, musíme mať prístup k dokumentom. Úloha komisie, ako hovoríte, bude tá, aby e, urobila nejakú bilanciu týchto auditov, pretože uh, uh, interný audit a úsobný dvor medzi sebou musia odviesť dobrú prácu ale ten dokument uh, musí zostať, um, mať istý stupeň utajenia, pretože tam sú tie informácie. Aj tie komisie, ktoré poskytujú isté stanovisko k liekom, majú tú zodpovednosť. Expert musí poskytnúť svoje argumenty, e, prečo povoluje alebo nepovoluje ten či onen liek. Nevieme, kto o čom rozhoduje. A tu dochádza k najväčším konfliktom záujmov, pretože agentúry si povedia, nás tá netransparentnosť ochraňuje. Eh, všetko musí byť verejné. To si myslím ja. Myslím si, že o tejto téme budeme ešte rozprávať eh, a mohli by sme napríklad zorganizovať diskusiu eh, počas prvého pol roka 2012, pretože to hlavné témy. Monsieur Sieber. Pán Sieber. Danke, Frau Präsidentin. Es ist, uh... Ďakujem, pani Bohužiaľ, v podstate, a to by som chcel vyslovene povedať, že pokiaľ ide o našu kolegyňu pani Haukovú, ktorá je aj spravodajkyňou, že by som ju chcel naozaj podporiť, pretože tu ide o transparentnosť, ale transparentnosť jednoducho má v podstate slúžiť tomu, aby tieto agentúry naozaj sme si mohli pozrieť a aby verejnosť vedela o tom, že čo sa deje, ale pokiaľ ide o interné audity, my by sme si mali uvedomiť ako parlament, že vlastne to je iná zodpovednosť. Keď to bude na webových stránkach, e, prebehne to cez média a bude to celé vlastne bežať úplne nesprávnym smerom. A práve z toho dôvodu Všetky tieto správy majú vlastne dočinenia e, s konaním v nadväznosti na absolutórium. Ide tu o to, aby sme presne stanovili, že skutočne patričným spôsobom e, sa konalo, že to má istú vedeckú objektívnosť a tak ďalej. A okrem toho si myslím, že je veľmi dôležité, že v nadväznosti na toto konanie týkajúce sa absolutória, že my ako našu, naše kompetencie ako výbor by sme mali presadzovať, ale ide samozrejme o e, nezávislosť spolupracovníkov a toto sa už niekoľkokrát preukázalo a ide tu vlastne aj o nejaký kódex správania sa a to by v podstate sa malo týkať všetkých e, nielen e, ľudí, ktorí pracujú pre takéto agentúry, ale aj pre e, firmy a tak ďalej. A práve preto je veľmi dôležité, aby sme veľmi prísne na tomto trvali, ale pokiaľ ide o príliš veľkú transparentnosť, pokiaľ ide o interné záležitosti. Ja si naozaj myslím, že to by malo len negatívny dopad a veľmi pekne ďakujem Jute Haug, pretože si myslím, že vynikajúcim spôsobom pracovalo a myslím si, že naozaj by sme aj e, v, za našich spoluobčanov a, a jej mali za túto prácu poďakovať. Ďakujem za túto prácu. Ako ste už povedali, e, o 6. 20. decembra treba predložiť pozmen- posledné pozmeňovacie návrhy a výbor o tom bude hovoriť 27. marca. Teraz pôjdeme k bodu číslo 6, e, pardon, 16 pardon, 13, opravuje sa rečnička, hodnotiace správy o právnych predpisoch o GMO. Madame elle vient pas ici. Bon. Madame la directrice, si vous voulez bien. Pani riaditeľka, chcete sa ujať slova a povedať nám, ako to vyzerá? Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca. Ďakujem veľmi pekne aj za túto príležitosť, e, možnosť predstaviť hodnotenia legislatívy GMO, ktorú sme dokončili minulú jeseň alebo uplynulú jeseň. Tato, toto prehodnotenie je súčasť kontinuálneho procesu, ktorý uplatňujeme na našu vlastnú legislatívu, aby sme vždy prehodnotili, či to je vhodné, či tá legislatíva zodpoveda súčasným výzvam. V oblasti GMO by som najprv teda predstavila niekoľko faktov. V súčasnosti sú dve geneticky modifikované plodiny, ktoré sú komerčne pestované v Európe. Je to Monsanto 810, eh, je to kukurica, ktorá sa pestuje v piatich členských štátoch a je to potom zemiakova, odroda zemiakov, ktorá sa pestuje v troch eh, zem, členských štátoch. Je šesť členských štátov, ktoré v súčasnosti eh, využili bezpečnostnú eh, klauzulu proti pestovaniu jednému alebo obidvoch z týchto produktov alebo z týchto plodín. V súčasnosti zatiaľ nemáme žiadne potraviny označené ako GMO potraviny na trhu, čiže na, produktu nie sú takmer žiad, na trhu nie sú žiadne produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikované produkty. Ak by také boli, musia byť označené len málo produktov, ktoré obsahujú e, sojové e, fazule, alebo teda sojové bôby a fazulu, ktorá je geneticky modifikovaná z importu. Zhruba 85 až 95 krmiva na trhu je geneticky modifikovaného pôvodu a je označené. Hodnotenie, alebo dve hodnotenia, ktoré preskúmavali e, environmentálnu legislatívu a legislatívu v oblasti krmív a potravín, dospeli k záveru, že problém v oblasti GM produktov e, nevyplýva ani tak zo samotnej legislatívy, ale, ani, ale skôr z jej implementácie, ktorá sa deje v mimoriadne komplikovanom kontexte národného označovania a nie je, tomu robené rovno, nie je to robené rovnomerne vo všetkých členských štátoch. Tieto dve správy naznačujú, že je nevyhnutné zabezpečiť lepšiu vykonateľnosť a zároveň zabezpečiť ehm, viac opatrení, ktoré budú za, za, zaručovať eh, harmonizovanejšie uplatňovanie tejto legislatívy. Rada by som sumarizovala to, aké sú hlavné zistenia tohoto hodnotenia. V prvom rade, tieto hodnotenia hovoria, že potrebujeme explicitnejšie e, usmernenia pre analýzu rizík, ktoré budú schválené manažermi rizik, tak aby sme zabezpečili, že počas procesu hodnotenia rizik tento prístup bude robený na základe veľmi dobre definovaných línií a usmernení. Po druhé, čo sa týka pestovania geneticky modifikovaných plodín, hodnotenia dospeli k záveru, že členské štáty potrebujú viac flexibility a zároveň, že e, čisto ekonomické faktory musia byť vzaté do úvahy. Po tretie, vzhľadom na importované produkty hodnotenie dospelo k záveru, že e, je tu potreba ďalej zlepšiť efektivitu autorizačného procesu a zároveň, že je nevyhnutné e, venovať sa cenám, incidentom znižovaných cien, ku ktorej mohlo dôjsť v Európe práve kvôli e, odlišnému tempu autorizácií v Európe a mimo Európy. No a na záver, čo sa týka označovania bez GM, hodnotenie dospelo k záveru, že je lepšie zabezpečiť alebo ponechať dobrovoľný prístup, ale zároveň je dôležité vytvoriť taký prístup, ktorý bude budovaný na základe harmonizovaného rámca. A teda, rada by som všetkých ubezpečila, najmä Európsky parlament, že sme vzali tieto hodnotenia veľmi vážne a je veľmi veľa krokov, ktoré sme už implementovali, tak aby sme e, zodpovedali výzvam, ktoré vyplývali z týchto hodnotení. A teraz mi dovolte sumarizovať tieto kroky. V oblasti pestovania sme prijali náš kultivačný balíček, v rámci ktorého parlament už e, vydal aj stanovisko, ktoré v súčasnosti je prediskutovaný na pôde rady. Po druhé, v téme nízko prahovej prítomnosti sme schválili a implementačné pravidlá, ktoré definujú harmonizovaný prístup v oblasti kontroly nízkej úrovne prítomnosti geneticky modifikovaných organizmov, ktorá v súčasnosti bude vykonateľná od e, obdobia od júla 2011, ktorá je vykonateľná od tohto obdobia. Ďalej, socioekonomické dopady. E, komisia v apríli uverejní správu, ktorá bude hovoriť o týchto socioekonomických dopadoch geneticky modifikovaných plodín, ktorá vychádza z príspevkov, ktoré sme dostali od členských štátov a zároveň sme spustili proces reflexie, ktorý eh, tiež dodal pomerne dôležitý rozmer, bola tam dôležitá konferencia, na ktorej sa zúčastnili aj poslanci počas posledného oktobra po štvrté. V oblasti analýzy rizik sme v procese finalizovania eh, schválenia usmernení pre analýzu rizik v oblasti potravín a krmív a ako hovorila aj moja komisárka, eh, Hovorili sme to už aj Európskemu parlamentu a pevne veríme, že budeme môcť schváliť tieto usmernenia eh, na začiatku budúceho roka a zároveň revidujeme úsmernia pre environmentálnu analýzu rizik. No a na záver, v oblasti GMO označovania, tak spúšťame štúdiu, ktorá má posúdiť, čo by mohla byť eh, čo, aký by mohol byť harmonizovaný systém a či potrebujeme takýto harmonizovaný systém. No a na záver ešte jeden bod ktorý sa týka monitoringu, pretože moja komisárka vždy trvá na tom, že musíme posilňovať monitoring environmentálnych dopadov. Mm, v súčasnosti diskutujeme s členskými štátmi a zároveň s jednotlivými firmami um, o tom, akým spôsobom zabezpečíme detailnejšie usmernenia, ktoré zabezpečia, že dochádza k efektívnemu environmentálnemu monitoringu po autorizácii. A zároveň sme organizovali konferenciu k tejto téme, e, ktorú budeme organizovať budúci marec, aby som to uzavrela. Myslím si, že sme na správnej ceste, ale rozhodne potrebujeme efektívne zapájanie všetkých, najmä členských štátov, tak aby sme zabezpečili, že implementácia našej legislatívy bude naďalej dosahovaná efektívnym a harmonizovaným spôsobom. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem, pani riaditeľka. Pani Makavan. Um, thank you, thank you. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne komisii za túto správu. Chcela som len privítať najmä ten posledný bod, ktorý ste hovorili ohľadom environmentálneho posudzovania, pretože to je niečo, o čom častokrát veľa nepočujeme. Hovorili sme o dopade na biodiverzitu najmä. Ehm, mali sme tu dve správy, ktoré hovorili o Indii o problémoch, ktoré z toho vyplývajú. Netýka sa to len dopadu konkrétnej plodiny, ale napríklad aj presunov, presahov. Je dôležité, aby komisia preskúmala tieto aspekty, keď máte plodinu, ktorá je geneticky modifikovaná a napríklad eh, hmyz, ktorý môže byť rezistentný, môže pre, premigrovať na eh, plodiny, ktoré sú určené na výrobu potravín. A takýmto spôsobom vlastne môže dôjsť k kontaminácii eh, plodín, ktoré slúžia na výrobu potravín a môže dôjsť aj k tomu, že geneticky modifikované plodiny budú, prilákať, budú lákať hmyz, ktorý už potom nebude opelovať geneticky nemodifikované plodiny som naozaj veľmi rada, že o tom diskutujeme. Sú tu skutočné problémy vyplývajúce z biodiverzity, ktoré musíme preskúmať. A preto veľmi vítam túto časť práce komisie a pevne verím, že komisia bude zdieľať aj výsledky svojich zistení s parlamentom. Linda monsieur... Ďakujem Linde. Eh, Makavan, pán Van Dalen. Dank u wel, voorzitter. Eh, ik stel zeer op prijs dat... Ďakujem, pani predsednička. Vidím, že rada a komisia e, zohrali svoju úlohu, aj my zohráme tú svoju a máme svoj harmonogram na rok 2012. Ja chcem položiť pani riaditeľke otázku o správe, ktorá bola vypracovaná pracovnou skupinou pre nové technológie. Niektoré nové technológie boli analyzované A chcel by som počiarknúť fakt, že e, na správe máme, v správe máme jeden dátum, marec 2011. Keďže sú to nové technológie, ktoré boli analyzované, tak by sme mohli mať túto správu dispozíciu dispozícii veľmi rýchlo, pretože už rok, až rok sme čakali na zverejnenie tejto správy. A to isté sa týka správy od EFSA, ktorá hovorí o bezpečnosti niektorých produktov a rastlín. Takže chcem vedieť, kedy sa dočkáme tohto, tejto novej správy. Ďakujem, pani Oken. Eh, eh. Ďakujem, budem hovoriť po dánsky. Mám niekoľko otázok. Ako vyzerajú dlhodobé následky pre životné prostredie? Zohľadňujeme to alebo nie? Pretože máme mnoho povolení, ktoré e, do tohto spadajú a chcem vedieť, kedy dôjde k dlhodobým dopadom alebo následkom e, veľmi dobre vieme, čo sa stalo v tom prípade včiel. A uvedomili sme si, že sme nezohľadnili všetky dopady a e, zistili sme, že máme isté kvantity medu, ktorý je nelegálny, pretože tie, ten objem alebo obsah GMO v ňom bol príliš vysoké a nevedeli sme, či hm, dostane teda povolenie. A tu nemôžeme predsa kontrolovať včely, kde pôjdu zbierať med. Um, či zbierajú uh, med z kvetín, ktoré spadajú do charakteristiky GMO. E, tu nemôžeme zohľadniť len ekonomické a socioekonomické prvky, ale musíme tu mať dopady, e, dopady na výrobcov medu, čo sa s nimi stane? Budú môcť vyrábať tento med? Ako, ako ho označia? Musíme zohľadniť eh, dlhodobé dopady týchto povolení. Bude zaujímavé zistiť, či eh, sa to zohľadňuje alebo nie. A ako povedala pani Haug pred chvíľou, transparentnosť je veľmi dôležitá. Mala by sa nachádzať na všetkých úrovniach. Ako zabezpečíme, že dôjde k dostatočnému otvoreniu a že budeme môcť obhávať naše argumenty v diskusii s expertami. Myslím si, že toto je veľmi, veľmi dôležité. No a potom na záver by som chcela vedieť, či by sme si napríklad mohli predstaviť že na tejto úrovni zavedieme povinnosť, aby sa dodržala smernica 18 z roku 2001. A nemuseli by sme teda vychádzať zo smernice 2003, keď hovoríme o krmivách a o potravinách. Pretože tu máte isté um, opatrenia, ktoré môžu byť trocha reštriktívne. Ďalej, zdravotné problémy, to dosť nepoznáme a môžu to mať dopady aj na biodiverzitu, uh, aj na uh, socioekonomické hľadisko, pretože tu otázka patentov, to tiež spadá um, do našej úvahy a mohlo by to zredukovať každú normálne kultivovanú rastlinu, teda normálne pestovanú rastlinu. Pani Somer. Veľmi pekne ďakujem za slovo. <clears throat> Pani predsedajúca, ďakujem komisii za správu. A neviem vlastne, že ako teraz pôjdeme ďalej. Neviem vlastne, ako na toto mám odpovedať, pretože ak skutočne chceme v podstate na to dobre od, e, nájsť na to patričné otázky, ja si myslím, že e, by sme mali v podstate s komisiou o tomto hovoriť a mali by sme vlastne zistiť, že ako to ďaleko zašlo. Potom mám ešte ďalšiu otázku a tá sa týka tej otázky, ktorá tu padla v tejto miestnosti a samozrejme, že celej diskusie e, v rámci EÚ existuje nejaké hodnotenie toho, že či by vôbec bolo možné E, základne v podstate pracovať v rámci polnohospodárstva bez GMO, vrátanie krmiv samozrejme. A pokiaľ dobre viem, my v podstate dovážame 70 e, bielkovín e, v rámci EÚ a samozrejme, že by som chcela veľmi rada vedieť, že či je vôbec možné aby sme niečím nahradili takéto krmivá. Nemusí to samozrejme byť, že by sme e, to tak, že by sme sa týchto istých krajín vlastne dovážali nejaké krmivá, ktoré by neobsahovali GMO, ale že či by sme to nemohli my sami vlastne niečím takéto krmivá nahradiť. Pretože ja si naozaj myslím, že nejaké znalosti, nejaké poznatky o tomto musia existovať. Veľmi pekne ďakujeme. Budeš odpovedať? Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predseda. Ja by som chcela povedať uh, niekoľko slov. V prvom rade, pokiaľ ide o samotné správy. V jednej z týchto správ, tam môžem povedať, že tam sa celkom jasne v podstate hovorí o tom, e, že si to vyžaduje naozaj veľmi hĺbkovú diskusiu, pretože uh, legislatíva nechce podporovať e, GMO, ale chce chrániť e, zdravie verejnosti a životné prostredie. A to nie sú celkom tie isté veci. Ja si naozaj myslím, že v tej správe jednoducho je istý rozpor, že tam by sme e, to mohli vlastne považovať za dosť otázne. A potom, pokiaľ ide o tie závery tejto správy, keď členské štáty v podstate vyjadria isté svoje um, E, svoju neochotu, e, respektíve e, výhrady. A bohužiaľ sú také členské štáty, ktoré samozrejme si vypracovali svoje vlastné vedecké štúdie, pokiaľ ide o GMO. A hlavný problém, my máme dočinenia s istou dokumentáciou a ja by som mohla potom nadviazať na to, čo hovorila pani Open, pretože keď sa pozrieme na dopad na ostatné organizmy e, v dlhodobom horizonte. A to sme napríklad e, mali zapracované e, do správy z roku 2008, ako aj v smernici 2018, pretože tam sa hovorilo o tom, že je základne dôležité to, aby sa spolupráca v tejto oblasti zlepšila medzi členskými štátmi a E, táto správa skutočne bola veľmi e, rozporuplná a e, komisia hovorí, že nie je potrebné v podstate prepracovávať nejakú legislatívu týkajúcu sa GMO, že čo musíme spraviť, je vlastne pritiahnuť, tak povediať, úzdu a trvať na tom, aby skutočne sa konalo v súlade s touto legislatívou. Samozrejme, že by bolo veľmi dobre, keby členské štáty mali povolené uh, Eh, pestovať eh, GMO, ale po prvom čítaní textu, podľa môjho názoru, vlastne toto len posilňuje návrh komisie a teraz budeme musieť eh, vypracovať hodnotenie rizika. Takisto potrebujeme zhodnotiť aj tie nepriame aspekty a relevantnosť GMO e, v zmenenom ekonomickom prostredí, pretože jeden kolega hovoril pred chvíľkou o, o Indii. A práve preto je naozaj potrebné sa pozrieť aj okolo seba a zistiť vlastne, že ako sa veci vyvíjajú e, v ostatných častiach sveta. Takže samozrejme, že e, vítam hlavne tie usmernenia, hlavne pokiaľ ide o dopad GMO na hmyz a samozrejme, že tam budeme musieť niečo spraviť, pretože Samozrejme, že bola môjho názoru jednoducho musíme mať aj komparatívne hodnotenie rizika a jednoducho si myslím, že by sme mali zhodnotiť GMO sa hľadiska rizika. A e, takisto si myslím, že e, samozrejme existujú isté ďalšie veci. My sme dostali E, vyše milióna podpisov na petícii, e, ktorá sa zameriavala na GMO, ktorú sme dostali pred troma rokmi, pretože mnohí výrobcovia, hydinári a tak ďalej e, v podstate museli vysvetľovať iným, že ako vlastne pracujú. A takisto tam ide aj o otázku kontaminačného prahu, v nadväznosti na potraviny, ktoré požívajú ľudia, ale je mi veľmi ľúto. Jednoducho, pokiaľ niečo nie je akceptovateľné, to by proste podkopalo samotný základ európskej legislatívy. Jednoducho, nemôžete mať nejaký prach nie, v nadväznosti na niečo, čo je tak či tak už vlastne zakázané. A pokiaľ ide o kontamináciu osiva, to je mimoriadne citlivá otázka. Podľa môjho názoru, by skutočne to mohlo mať veľmi e, tvrdý dopad na životné prostredie. A ak by to bolo bez nejakého označovania, to by znamenalo, že vlastne e, by prišlo k širokej kontaminácii, pokiaľ ide o polnohospodárstvo v Európe a my by sme jednoducho nemohli obmedzovať takúto kontamináciu len na tých, ktorí chcú byť e, a chcú podnikať v rámci GMO. A preto je potrebné eh, minimalizovať kontamináciu hneď eh, v tej eh, prvej etape a jednoducho nemôžeme riskovať to, že by sme kontaminovali um, osivo, uh, respektíve um, plodiny a tak ďalej. Veľmi pekne ďakujeme. Ďalším rečníkom je pán Richard Zeber. Veľmi pekne ďakujem za slovo. Je veľmi dôležité jednoducho stanoviť, že nám ide o to, aby to boli bezpečné produkty, ktoré sa dostávajú na trh a v tomto komisia samozrejme zohráva patričnú úlohu, pretože veľmi dobre vieme, že e, je to jedna e, zo základných zásad, pokiaľ ide o hlavnú, teda zásadnú zmluvu o EÚ a preto si myslím, že teraz je veľmi e, potrebné, aby sa veľmi prísne sledovali tieto veci. Komisia argumentuje vedeckými poznatkami, ale samozrejme, že môžu byť aj isté vedecké e, poznatky, ktoré nie vždy v podstate sú e, v súlade s tým, o čom hovorí komisia, že častokrát sa tie názory vedcov odlišujú. A veľmi preto je dôležité, aby si človek vypočul aj argumentáciu tých druhých a naozaj, aby preskúmal isté záležitosti. E, pokiaľ ide o EFSU, to je samozrejme veľmi úzký pohľad a mm, je to len veľmi jednostranná úloha, ktorú vlastne táto agentúra zohráva. Ale každopádne, tak ako to tu odznelo, e, tú bezpečnosť e, musíme naozaj zhodnocovať z ďaleko širšieho hľadiska, pretože tu ide o dlhodobý horizont a tak ďalej. Ide tu o kultiváciu plodín a práve preto je dôležité, aby komisia jednoducho vyriešila túto blokádu, aby dala jednoducho členským štátom tú možnosť, aby jednoducho sa postavili proti tomuto, pretože sú členské štáty, ktoré sú veľmi, veľmi opatrné, obozretné, pokiaľ ide o GMO. A samozrejme, že je potrebné zabezpečiť, aby bola možnosť voľby. Možnosť voľby to znamená, že povedzme aj ak máte producentov, ktorí chcú v podstate e, krmivo e, používať, ktoré e, sa zaklada na GMO, Každopádne jednoducho nemôže prísť k nejakému znečisťovaniu, pretože pokiaľ ide o tie hodnoty hraničné, tie nie sú ešte potvrdené dostatočne e, z vedeckých kruhov. A ja si naozaj myslím, že by sme mali komisiu požiadať o to, aby v podstate tu bola istá sloboda, pokiaľ ide o producentov aj e, konzumentov. A to sa dá zabezpečiť len vtedy, keď majú ľudia možnosť voľby. A samozrejme, že potom sa jednoducho musia e, patričným spôsobom e, vedome rozhodnúť pre nejaký produkt alebo nie. A musí to byť označené naozaj na patričnom obale. Jednoducho hovoriť alebo využívať nejaké zadné dvierka a hovoriť o tom, že vlastne to je ťažko dokazateľné a tak ďalej, to nie je správne, pretože ja si naozaj myslím, že e, isté dôsledky v podstate e, môžu byť aj také dôsledky, ktoré e, si nevieme dnes predstaviť. My by sme naozaj mali dávať veľký pozor, celkovo by sme si mali dávať veľký pozor na takéto veci, pretože to je aj politická otázka, tak ako to povedala komisia, a e, tzv. E, vedeckými argumentmi by sme nemali e, argumentovať, pretože to sa týka celého odvetvia a ja si naozaj myslím, že komisia v tejto oblasti naozaj musí zohrávať veľmi dôležitú úlohu a dúfam, že v budúcnosti to naozaj pôjde týmto smerom. Veľmi pekne ďakujeme. Pavla Testori a pán Pule, chcete ešte odpovedať? Alebo niekoľko minút, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. V prvom rade, čo sa týka environmentálneho monitoringu. Komisia pripisuje naozaj veľmi veľkú dôležitosť tomuto a práve z tohto dôvodu pracujeme spolu s týmito firmami aj s členskými štátmi, aby sme zabezpečili, že ako náhle GM budú autorizované, tak e, malo by dôjsť aj k monitoringu po, po predaji výsledkom konferencií, ktorú sme organizovali, teda účel konferencie, ktorú budeme organizovať v marci, bude práve toto, aby sme určili, kam až má zachádzať tento postmarketingový monitoring. Dlhodobé dopady na teda geneticky modifikovaných plodín jednoznačne v rámci nášho hodnotenia. To by som chcela povedať, že Európska únia ako naj, najviac pevná alebo má najpevnejšie a najobsiahlejšie rozhodenie, rozhodenie tak oblasti environmentálnych dopadov, ako aj dopadov na ľudské zdravie, aké existujú vo svete. Žiadna iná časť sveta, nikto iný na svete nemá tak obsiahle hodnotenie, ako máme my tým chcem uistiť poslancov, že naša legislatíva veľmi jednoznačne vytečuje základy nie pre marketing, ale preto, aby sme zabezpečili, že to, čo sa predáva, nemá žiaden dopad na životné prostredie ani na verejné zdravie. Ďalej, čo sa týka toho, tých prahov, tak tu by som chcela pripomenúť, že tie opatrenia, ktoré sme schválili pre krmivo, e, tak tam účelom nie je autorizovať nejakú prítomnosť E, neautorizovaných e, geneticky modifikovaných plodín, ale upravujeme metódu pre testovanie a pre odber vzoriek, tak aby sme zabezpečili, že všetky e, kontroly využívajú rovnaké metódy pre určenie nulovej prítomnosti GM. Bol tu problém s výkladom a s uplatňovaním jednotlivých kontrolných metód. A práve preto to, čo nazývame technická nula, technická neprítomnosť pre neautorizované prvky geneticky modifikovaných organizmov v krmivách, musí byť univerzálne akceptovaná. Čo sa týka novej technológie, ktorú spomenul pán poslanec Van Dalen, tak je skutočne pravda, že pracujeme s členskými štátmi, Vytvorili sme skupinu, ktorá ešte neukončila svoju prácu s cieľom prediskutovať nové techniky a zároveň sme si vyžiadali aj stanovisko EFSI a ako náhle toto, toto stanovisko alebo táto správa bude hotová, tak to prinesieme pred vás, aby sme to mohli diskutovať. Zabudla som odpovedať pani Somer ohľadom tých e, prahov pre osiva. Samozrejme sme presvedčení, že tieto osiva nemôžu byť kontaminované GM, a stále vyhodnocujeme, či potrebujeme tu mať aj takýto prach, aby sme umožnili akúsi ne, nevyhnutnú prítomnosť, akúsi minimálnu nevyhnutnú prítomnosť, e, ktorá sa nedá odstrániť, tak v tom ešte analizujeme návrhy. Čo sa týka pestovania, tu by som najprv rada privítala, pretože vďaka pani Koren Lapáž e, sme mohli pripraviť stanovisko od Euró- máme stanovisko od Európskeho parlamentu, ktoré bolo veľmi pozitívne k nášmu návrhu. Naďalej sme presvedčení, že je veľmi dôležité umožniť členským štátom, aby mohli rozhodovať, či oni chcú kultivovať a pestovať áno alebo nie. Či budú pestovať a nebudú pestovať geneticky modifikované plodiny na základe nejakých dôvodov, ako napríklad socioekonomické dôvody, využívanie pôdy a tak ďalej, agroekonomické dôvody. Návrh v súčasnosti je stále zablokovaný na úrovni rady a teda vyvíjame všetko úsilie preto, aby sme zabezpečili, že tento návrh bude schválený. My si jednoducho myslíme, že je naozaj korektné, aby sme umožnili členským štátom, aby si vybrali, aké bude, ako bude využité ich územie a to podľa jednotlivých podmienok. A opäť by som rada poďakovala parlamentu, pretože parlament bol v tomto smere naozaj mimoriadne ústretový a podporoval náš návrh. Ako záver by som rada povedala, že implementácia tejto legislatívy je stále v procese, sa to na tom pracuje. Pracujeme na tom tak, aby sme zabezpečili, že budeme mať efektívnejšiu a pevnejšiu implementáciu a s vašou pomocou budeme zároveň môcť osvojiť si akýkoľvek ďalší argument, ktorý by ste chceli, ktorý by ste chceli, aby sme preskúmali a pevne veríme, že sa so mnou zhodnete na tom, že sme boli tak otvorení, ako len bolo možné v tomto smere a v tejto téme. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani rejiteľke, pánovi Podlemovi za jednotlivé informácie. Myslím si, že to naozaj bola veľmi dôležitá diskusia a že budeme v tejto debate pravdepodobne pokračovať znova a znova. Teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu. Železná opona vytvorila 12 tisíc e, kilometrov tzv. zeleného pásu a bola by to mimoriadná príležitosť pre našu stratégiu v oblasti biodiverzity. Vítam, vítam e, pána doktora Garcedisa a pána Karl a máme tu krátke video na 3-4 minúty, ktoré začne a potom môžeme diskutovať o tejto príležitosti v oblasti ochrany prírody a ak technika bude fungovať ako má, tak video malo začať práve teraz. How is it starting? Yeah? Okay. You, yeah. Then Kai Fröbel will... Uh, a potom Kai Fröbel sa vyjadri k tomu, čo budeme môcť vidieť na obrazovkách. No. Vážený pán predseda, vážení členovia parlamentu, skutočne vám veľmi pekne chcem poďakovať za to, že mám možnosť vám predstaviť e, túto, tento zelený pás. Ide v podstate o centrálnu os, pokiaľ ide o e, biotopy v Európe a naozaj to bude obrovské ochranné územie sveta tzv. E, zelený zväz v Nemecku sa snažili v podstate e, <clears throat> premeniť na zelený e, pás alebo pruh tie strašné miesta, ktoré v podstate um, zostali prázdne po tom, ako sa zrušila železná opona v 2004 na konferencii v Maďarsku sa e, potom stanovilo to, že e, bude vypracovaný pracovný program, že tam e, v podstate bude každý štát mať svoje zastúpenie, to znamená, že každý štát bude partnerom z 15 členských štátov bolo to 15 členských štátov, 4 nečlenské štáty a ešte Norsko a Rusko, ktoré sa k tomuto chceli pridať naozaj považovali e, túto myšlienku, ktorá naozaj e, siaha od Čierneho mora až po ľadové more. Ide v podstate o oblasť, e, ktorá predstavuje viac ako 20 tisíc kilometrov s láskou a so záujmom. E, na tom pracuje veľmi veľa e, organizácií v celej Európe. Čo je na tom vlastne také zvláštne? Ide vlastne o <clears throat> isté nabalovanie rôznych národných parkov. 16 týchto parkov sú cezhraničné parky, sú to rôzne ochranné územia, ktoré v podstate sú na tej, tomto zelenom pruhu alebo páse. A otázka znie, prečo vlastne e, je to práve mm, na hranici povedzme e, Bulharská a Rumunska. E, to bolo miesto, ktoré predstavovalo predtým železnú oponu. Celé desaťročia v podstate to istým spôsobom vyčlenovalo ľudí, ale e, dávalo to šancu práve e, prírode a zelení. A práve na takomto mieste NATO a Varšavský pakt si vlastne vybudovali isté ochranné územia. Tu máte rôzne e, ohrozené um, zvieratá, ktoré tam ešte existujú, napríklad divoké mačky a tak ďalej. Je to proste istý koridor, ktorý spája západnú Európu a východnú Európu. Tento e, zelený prúh je vlastne, tak povediac, um, prúhom, ktorý pretína e, mnohé územia a skutočne je v tom prioritnom uh, Um, smere, smer od juhu na sever. Vidíte napríklad, uh, toto je zelený ne, pásmo alebo zelený pruh uh, v, pri Rusku. Je to obrovská šanca, pretože to je vlastne obrovské prepojenie ochrany uh, prírody a európskych dejín a keďže takéto zelené koridory vlastne budujeme, tak je to vlastne zelená infraštruktúra, je to tak povediať istá sieť života a nekoncentrujeme sa tým pádom len na tú sivú a technickú infraštruktúru, ale vlastne ide o prírodnú infraštruktúru. Toto je naozaj um, príkladná iniciatíva, toto už existuje, toto nie je niečo, čo bolo na počítačoch spracované. Na tejto poslednej fólii vidíte naozaj veľmi rozmanitý e, obraz rôznych e, spoločenstiev e, v Európe a s týmto sa spája obrovské nadšenie ľudí, ktorí v prac, spolupracujú vzájomne v 24 krajinách Európy a, a snažia sa naozaj presadzovať tie najhlbšie celoeurópske E, myšlienky a realizujú v podstate to, čo e, ochrana prírody potrebuje na tomto kontinente a e, čomu sa jej veľmi málo kedy dostáva. Ide skutočne o veľkú víziu, ktorá dodáva odvahu ľuďom, pretože tu ide skutočne o to, že môžeme takýmto spôsobom presadzovať biodiverzitu, a takéto pásmo naozaj predstavuje vlastne aj veľmi veľa pre polnohospodárstvo, aj symbolicky, ale aj reálne. A ak mi dovolíte, chcel by som povedať, že Európa by sa nemala definovať v podstate len prostredníctvom hospodárstva, pretože Európa nepotrebuje v nadväznosti na európsku krízu len um, priemysel, ale potrebuje aj prírodu a kultúru. A práve preto v podstate dúfame, že budete mnohostranne e, podporovať tento zelený pruh Európy, pretože dodnes to je vlastne najväčší projekt vôbec, ktorý existuje v nadväznosti na cezhraničné projekty takéhoto druhu. Veľmi pekne ďakujeme e, pánovi Karol Röverovi a pani Liane Gandicis a samozrejme, že budú môcť ešte k nám prehovoriť a je to skutočne ehm, naozaj jedinečná záležitosť aj v Slovinsku, aj v Lotyšsku a ehm, ide to cez Dánsko a otázka znie, že či to v Slovinsku poznajú tento zelený pruh, tento, toto zelené pásmo. Chcete k tomu niečo povedať? Nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem za slovo, e, pán predseda. Musím povedať, že nie. Že tento projekt naozaj nepoznám. Ja osobne ho nepoznám. O tomto projekte som ešte nepočula, ale naozaj považujem takýto projekt za veľmi, veľmi zaujímavý. Ďakujem veľmi pekne. Takže dnes ste sa dozvedeli niečo nové. Toto je naša kolegyňa, ktorá je od dnešného dňa celkom nová v tomto parlamente a pokiaľ ide o Litvu, toto bolo veľmi veľké zelené hnutie, a hnutie, ktoré v podstate istým spôsobom malo viesť k slobode. Ja by som chcela podporiť moju kolegyňu zo Slovenska. Myslím si, že toto je projekt, ktorý nie je dostatočne známy eh, verejnosti a som presvedčená, že táto prezentácia v Európskom parlamente vlastne nás pomkne k tomu, že budeme hovoriť o tejto veci ďaleko viac a častejšie na verejnosti. Samozrejme, že som naozaj eh, prekvapená množstvom tých organizácií, ktoré sú zapojené do tohto projektu, ale činnosť v tejto oblasti bohužiaľ týchto organizácií nie je dostatočne známa. Nech sa páči, váš pán kolega. Ďakujem veľmi pekne, tento projekt je naozaj mimoriadne zaujímavý, je to naozaj veľmi atraktívny, zaujímavý program. A predpokladám, že predkladateľ veľmi dobre vie, že existuje podobná iniciatíva, ktorú podporujeme zo strany zelených a o ktorú má na starosti pán Mikael Kramer. Hovoríme tu najmä o vytvorení akýchsi e, cyklociest, cyklodialnic po celej Európe a práve mali by vlastne e, prechádzať cez e, všelijaké pôvodné hraničné pásma Z uzavreté cesty. Nedávno sme e, na Balkáne videli podobnú iniciatívu, podobnú aktivitu. Je to naozaj veľmi dobré, lebo idú tieto cesty cez zóny, ktoré majú zaujímavú vegetáciu, zaujímavé pokrytie a vieme takýmto spôsobom vlastne sprístupniť tieto zóny veľmi ekologicky pre bicykle zaujímavý e, príklad a otázka znie, že či v podstate je to známe. Áno, je to známe samozrejme, ale to nemalo samozrejme len e, dočinenia e, s tým, že padol berlínsky múr a že sme sa koncentrovali na železnú oponu, ale samozrejme snažili sme sa naozaj presadzovať v podstate istý um, cestovný ruch v rámci prírody a myslím si, že mnohí očakávajú, že iniciátori sú e, ľudia z parlamentu, respektíve z Európskej únie. Je to totižto tak, nie je to celkom známe e, v Európe, i keď samozrejme v istých kruhoch je to naozaj veľmi, veľmi známy projekt, ale E, široká verejnosť nevie asi o ňom dostatočne veľa a boli by sme veľmi radi, keby Európska únia jednoducho podporovala e, rozvoj e, tohoto systému, ktorý prepája vlastne tie biotopy. <clears throat> Je to nie niečo, čo by bolo v podstate ehm, na novo vytvorené, ale je to naozaj niečo, čo existovalo, čo v podstate ehm, práve z toho dôvodu je potrebné podporovať a, a bolo by dobre, keby sa to uznávalo nejaká rezolúcia, by sa hada mohla prijať zo strany Európskeho parlamentu e, s tým, že sa to v podstate uznáva. V Nemecku tento projekt začal už v roku 89 e, a samozrejme na národnej úrovni sme sa to naozaj snažili presadzovať a oboznamovať s tým verejnosť a boli by sme veľmi radi, keby sa to takýmto spôsobom presadzovalo aj na európskej úrovni. Sú samozrejme členské štáty EÚ, ktorí sa oficiálne v podstate na uh, tohto zúčastňujú, alebo sú to len mimovládne organizácie. Nie, nie, nie. Sú to členské štáty, ktoré sú priamo angažované, priamo v podstate uh, sa tohoto zúčastňujú. V každom krajine existuje um, národný kontaktný bod a toto sú body, ktoré podporujú um, vlády E, ministerstva a tak ďalej, tieto kontaktné body sú samozrejme veľmi, veľmi dôležité a tým pádom sa vlastne na tom zúčastňujú e, vlády, teda jednotlivé e, členské štáty. A ešte posledná otázka, pokiaľ ide o kontakty s komisiou, ako to vyzerá vlastne s ich reakciou a tak ďalej. V prvom rade máme viac ako kontakty, chvála Pánu Bohu, a vyslovene za to vďačíme a sme vďační v podstate, že sú proste Interreg projekty napríklad a QueenNet alebo iné iniciatívy. Sú to iniciatívy jednotlivých krajín, ktoré sú predsadzované, ale čo dodnes vlastne neexistuje, je, nie je, neexistuje vlastne nejaké výslovné uznanie pokiaľ ide o Norsko, Fínsko a tak ďalej a vedie to vlastne ďalej až na Balkán. Je to veľmi dobrá e, iniciatíva, ale v podstate e, je to iniciatíva, ktorá spája tých 24 e, členských štátov, respektíve štátov. A ešte by som chcela povedať, že sme videli tú mapu a naozaj tam sa napríklad hovorí, že je to, súčasť, eh, je to časť Lotyšska. Mapa hovorí, že je to Lotyšsko, ale eh, v písomnej forme, to, čo tam je vpísané do toho, sa tam hovorí o tom, že je to Litva. Takže toto je naozaj, myslím si, že dobrá pomôcka a že to istým spôsobom pomôže. Celkom určite si to poznačíme a skorigujeme to, napravíme to, ak to nie je správne Áno, áno, uvedomujeme si to. Áno, takže v tom prípade by som chcel navrhnúť, že by sme už zajtra a ráno sa mohli obrátiť na komisiu s otázkou, že ako by chcela vlastne um, túto iniciatívu Zelený pruh podporovať a potom v ďalšom ako ďalší krok, keď dostaneme v podstate nejakú reakciu, mohli by sme vypracovať návrh rezolúcie, ale samozrejme, že začneme najprv s otázkou na komisiu a potom samozrejme môžeme ďalej o tomto diskutovať a možno, že v podstate by sa komisia bola ochotná tohoto celého zúčastňovať. Pokiaľ nemáte nejaké ďalšie otázky, chcel by som sa vám veľmi pekne poďakovať za um, toto um, že ste ob, za toto oboznámenie, pretože to myslím si, že bolo veľmi užitočné, lebo nám to nebolo dostatočne známe a tým pádom som presvedčený, že vlastne ste parlament oboznámili s touto iniciatívou a tým pádom sa to stalo známejšie. Takže Dnešné zasadnutie tým pádom ukončíme a zajtra pokračujeme ráno o 9. O 19. máme koktejl v budove alebo v tej časti Jehudy Menuhin.